Prejdeme k bodu 6 nášho programu. Ten sa týka následných krokov komisie k uzneseniu, e, ktoré prijalo spoločné parlamentné zhromaždenie k migrácii medzi krajinami AKT a členskými štátmi EÚ, teda príčiny, dôsledky a stratégie spoločného riadenia, úloha športu ako faktora na podporu vzdelávania a ostraňovanie chudoby Ostatná správa Výboru pre sociálne veci, rozvoj o úlohe športu ako faktor, ktorý podporuje ostraňovanie chudoby a podporuje vzdelávanie. E, tento dokument bol prijatý v decembri na Malte. Chcela by som pripomenúť, že komisia nás v tomto bode bude informovať o ďalších krokoch, ktoré nadvezujú na toto uznesenie. Teraz by som chcela dať slovo komisii. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne. Volám sa Agata Vožňák, zastupujem eh, DG vnútro v Európskej komisii. Vážený eh, prítomný, je mi veľkou cťou vystúpiť dnes na tomto fóre a vyjadriť sa k otázka migrácie a k vývoju od decembra minulého roka, keď komisia naposledy aktualizovala informácie o uznesení z júna 2016. Migrácia je globálnou výzvou a ako globálna výzva si vyžaduje globálne odpovede a reakcie. Jediný spôsob, ako to zaistiť, je v duchu partnerstva, v duchu zdieľanej zodpovednosti a solidarity. Neexistuje efektívny spôsob, ako sa postaviť k migračným výzvam bez dialógu a spolupráce medzi krajinami pôvodu, tranzitnými krajinami a cieľovými krajinami migrácie. Európska únia je nadalej odhodlaná pokračovať a nadvezovať na procesy globálneho kompaktu v oblasti migrácie a utečencov. A tiež v rámci rozsiahleho rámca globálneho rámca o migrácii, ktorý je v súlade s agendou udržateľného rozvoja do roka 2030. V súčasnosti pracujeme na migrácii, vychádzajúc z týchto zásad, ktoré som spomenula, som nášho partnerského rámca pre migráciu a tiež eh, v jednotlivých regionálnych fórach. A migrácia je v podstate jedno z hlavných priorít našich vonkajších vzťahov s tretimi krajinami. Jeden z hlavných znakov politického odhodlania v posledných rokoch bol summit vo Valete o migrácii v novembri 2015 a odvtedy sme zaznamenali aj proces z Chartumu z Rabatu, ktorý pokrýva krajiny popri migračných trasách z Afriky do Európy. Aj tým sa to ďalej posilnilo. Začiatkom tohto roka vo februári 8. a 9. februára 2017 eh, sa pri zorganizovalo spoločné stretnutie v nadväznosti na eh, summit z Malty a to si vyžadovalo podporu všetkých piatich pilierov a balického, balického samitu. Ešte stojí za spomenutie, že neexistuje jediná odpoveď na migračnú eh, výzvu. Dá sa to poňať len prierezovo cez všetkých 5 pilierov, ktoré boli vo valete odsúhlasené. Teda skutočné príčiny, legálna migrácia, boj proti neregulárnej migrácii, medzinárodná ochrana, ako aj návraty, readmisia, reintegrácia. Na Valickom samite bol vytvorený núdzový trastový fond Európskej únie a doteraz 26 afrických krajín na prospech tohto fondu v troch afrických regiónoch Východ, Západ a Sever. Celkovo 117 programov v celkovom objeme 1,5 miliardy eur v celých, vo všetkých týchto troch regiónoch bolo už odsúhlasených. Súčasťou prispeniu k týmto záväzkom je aj externý investičný plán, a očakáva sa, že spustí viac ako 44 miliard eur investícií v partnerských krajinách v Afrike a v krajinách Európskeho susedstva do roka 2020. V posledných rokoch operácie v oblasti Stredozemného mora Mm, znamenali, že sme zvýšili naše kapacity zachráňovať životy. Podarilo sa nám zachrániť tisíce ľudských životov, ale ešte stále je pred nami veľa práce. Ešte sa ale Medzinárodná organizácia pre migráciu informovala, že viac ako 1400 ľudských životov bolo stratených do augusta 2017. Koncom roka 2016 sme zaznamenali viac ako 1 200 000 žiadostí o azyl. A od začiatku roka 2017 sme zaznamenali takmer 515 tisíc predložených žiadostí o azyl. V tomto kontexte relokácie sú právnou povinnosťou právnym záväzkom, keďže situácia v Taliansku s rastúcimi migračnými tokmi je čoraz menej udržateľná. Spomeniem ešte, že sme zaznamenali takmer 106 tisíc osob, ktoré pricestovali medzi januárom a 1. októbrom tohto roka. Ďalej miera relokácií v roku 2017 sa významne zvýšila s tým, že takmer 30 tisíc osôb bolo zatiaľ relokovaných. Komisia odporúča aj nový systém presídľovania, aby sme aspoň 50 tisíc tých najzraniteľnejších osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, eh, dokázali priviesť do Európy v najbližších dvoch rokoch. Komisia vyčlenila 500 tisíc eur na podporu členských štátov a ich úsilia v presídľovaní a tiež sa zameriava pozornosť na presídľovanie zraniteľných osôb zo Severnej Afriky a z Afrického rohu. Najmä v snahe podporiť UNHCR vo vytváraní núdzového mechanizmu evakuácie z Líbie. Komisia vyzýva členské štáty aj k tomu, aby vytvárali systémy e, súkromného sponzorstva, aby aj mimovládky organizácie občianskej spoločnosti mohli tiež podporovať presídľovanie podľa medzinárodnej legislatívy. Teraz stručne sa vyjadrím ešte k zraniteľným osobám, najmä k maloletým osobám bez prievodu. Každý tretí žiadateľ o azyl v Európe je dieťa. Nový akčný plán Európskej únie o maloletých bez prievodu a Európska agenda pre migráciu zopakovala význam rozsiahleho prístupu s cieľom zajistiť ochranu detí v migrácii. A tento rozsiahly prístup znamená, že je potrebné zaistiť patričnú ochranu vo všetkých fázach migračného reťazca. Teda to znamená, že najskôr, ak je to možné zabrániť dieťaťu, aby sa vôbec uberalo na takúto nebezpečnú cestu neregulárnej migrácie. Tiež to znamená zintenzívnený boj proti sieťam zločincov, prevádzačov, pašerákov a tiež to znamená vhodné prijímacie podmienky pre deti, ktoré prichádzajú do Európy, najmä príslušné určenie štatútu, ako aj hľadanie trvalých riešení buď prostredníctvom e, integrácie alebo zaistiť návrat e, pri zaistení presne stanovených záruk. Komisia tiež o nedlho vydá oznámenie o ochrane detí v migrácii a tiež sme odporúčili niektoré ďalšie kroky. Čo sa týka ochrany detí v migrácii, je dôležité zdôrazniť nevyhnutnosť spolupracovať a koordinovať úsilie so všetkými aktérmi na rôznych úrovniach, na medzinárodnej úrovni, na európskej úrovni, regionálnej, miestnej a najmä v rámci spolupráce s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami. Čo sa týka legislatívneho rámca Európskej únie, rozsiahli rámec e, sa zameriava aj na obchodovanie s ľudskými bytostami, vrátanie detí. A už bol uvedený do praxe. Sú tam rôzne usmerenie národným orgánom, ako zadefinovať možné obete, vrátanie obeti medzi deťmi a tiež ako zaistiť dodržanie najlepších záujmov dieťaťa, tiež ako zaistiť podporu a ochranu detí. Tiež právny základ e, v podobe Európskeho kódexu a Európskej agentúry pre pohraničnú pobrežnú stráž e, v, s názvom Frontex zahrňa tiež posilnenie aspektov ochrany dieťaťa, ktoré sú zakotvené v stratégii o základných právach agentúry Tiež je to dôležitá téma, ktorá zahrania aj školenia pohraničných eh, ľudí, ktorí sa zameriavajú na osobitné potreby detí. Eh, ďalej návrh z minulého roka, ktorý sa týka reformy spoločného azylového systému, posilnenie záruk, ktoré sú k dispozícii pre zraniteľné osoby, najmä čo sa týka zaistenia ubytovania, prijímacie podmienky, taktiež poručníctvo pre maloleté osoby a náležité plnenie so zásadami zachovania najlepšieho záujmu dieťaťa a taktiež zjednotenia rodinných príslušníkov. E, Ďalej, čo sa týka návrhov k šengenskému informačnému systému, aj tu sú zahrnuté nové podkategórie aj nezvestných maloletých osôb, v novom eh, operačnom eh, programe, čo sa týka ochrany maletých osôb, je tiež potrebné spomenúť prístup eh, príjmacích centier, teda lepšie povedané hotspotov. Tu je členským štátom pod, poskytovaná základná podpora v spracovaní žiadosti migrantov a v ich rozosielaní na iné miesta a tiež to zhrňa aj ochranu detí. Najmä je v rámci pracovníkov hotspotov taktiež e, oddelenie, ktoré sa zameriava na osobitné potreby detí v hotspotoch. Ďalej, Európsky podporný úrad pre azyl sa zameriava na zraniteľné skupiny a deti a je, tu sa poskytujú e, rôzne formy podpory a poradenstva talianským orgánom pri spracovaní žiadosti o azyl. Ďalej, ďalšie kroky, ktoré sa týkajú zraniteľných osôb a detí, sú operačné snahy Europolu znemožniť činnosť zločineckým sieťam, ktoré sa venujú prevádzaniu a pašeráctvu. Čo sa týka teraz legálnej migrácie, viacero legálne pobývajúcich osôb z krajín AKT v Európskej únii. Teda počet takýchto osôb EU sa čoraz viac zvyšuje. Mali sme v roku 2015 500 miliónov takýchto ľudí, ktorí žili v Európskej únii. V roku 2016 komisia zaznamenala zdvojnásobenie grantov, študijných grantov, ktoré sú k dispozícii študentom z týchto krajín a v júni 2016 sme predložili návrh na reformu systému modrej karty, ktorý by zjednodušil mobilitu v rámci EÚ. A tiež by to zlepšilo prijímacie podmienky, zvyšilo by to ich flexibilnosť, najmä pre nedaných absolventov a taktiež v prípade povolaní, kde sú nedostatky na trhu práce v Európskej únii. V júni 2016 bol prijatý nový akčný plán o integrácii migrantov a utečencov. Jeho cieľom je lepšie využívať zvyšovanie zručnosti a účasti na trhu práce pre migrantov a utečencov. V septembri 2017 komisia navrhla koordinovať a finančne podporovať pilotné projekty zamerané na legálnu migráciu v spolupráci s tretimi krajinami. V súčasnosti teraz prebieha analýza tohto programu, aby sme zistili, kde sú hlavné prekážky legálnej migrácie a čo by sa dalo zlepšiť v aktuálnej legislatíve. Práve sme ukončili verejné konzultácie 19. septembra. Obdržali sme 900 odpovedí. Tiež sa nám podarilo udržovať kontakt so všetkými inštitúciami, aj s výborom LIBE Európskeho parlamentu, s výborom ECOSOC, ako aj s zástupcami občianskej spoločnosti a mimovládok. Výsledky tejto analýzy sa očakávajú v polovici roka 2018. Teraz ešte stručne k návratom a readmisiám. To je bod 10 a 11 uznesenia. Ako som už spomenula, účinné návraty a readmisie a reintegrácia sú významnou súčasťou efektívnej reakcie na migračné výzvy. Vnímame to ako jeden z významných odrácajúcich faktorov v snahe zabraňovať neregulárnej migrácii. Tiež eh, je to medzinárodná povinnosť a záväzok, tak ako to stanovuje článok 13 dohody z Kotonu. Tiež prebiehajú práve rokovania s viacerými krajinami, buď o formálnych readmisných dohodách, alebo o niektorých praktických dohodách, aby sme zlepšili našu spoluprácu v oblasti readmisií. Európska únia je odhodlaná podporovať partnerské krajiny v snahe posilniť ich schopnosti pre readmisie a udržateľného zajistenia reintegrácie najmä snahe identifikácie občanov tretich krajín, partnerských krajín, pardon, existuje aj eh, migračný akčný plán medzi krajinami Európskej únie a KT, ktorý tiež poskytuje podporu. do posiel. je miera návratov relatívne nízka, zhruba 36 v roku 2014 a 15 a Odhadujeme zhruba 1,5 milióna osôb, ktoré by sa mohli ešte vrátiť z členských štátov Európskej únie do krajín pôvodu. Koncom mája začiatkom júna prebehol technický seminár o reintegrácii a readmisiách v rámci dialógu EUAKT. Ešte mi ostávajú dve témy obchodovanie s ľudskými bytostiami a pašeráctvo a prevádzanie po dohode eh, a po zasadnutí ministerskej rady z roka 2015 medzi krajinami AKT a EÚ, čo sa týka obchodovania s ľudskými bytostiami a prevádzania, prebehol technický seminár v Bruseli 22. a 23. novembra 2016. A Tieto témy sa prejednajú aj bilaterálne s viacerými krajinami, ale aj na regionálnej úrovni, najmä v nadväznosti na summit eh, z Valety, ako aj v kontexte rabatského chartumského procesu. Čo sa týka zjednodušovania vízovej otázky, dohoda teda 8 dohôd eh, o vízovej výnike bolo podpísaných na poslednom zasadnutí ministerskej rady s krajinami AKT a taktiež e, s kráľovstvom Tonga Palau. To bola tá ostatná dohoda. Tiež e, došlo k ďalšiemu pokroku, čo sa týka odporúčaní snahy zjednodušiť vízové konania pre trvalých členov oficiálnych delegácií, ktoré sa zúčastňujú stretnutí v rámci spolupráce EU a KT. Doposiaľ sme zaznamenali viac ako 20 afrických krajín, ktoré um, sú súčasťou týchto zjednodušení. Chcela by som pre tejto príležitosti vyzvať všetky ostatné krajiny AKT, aby zaslali potrebné informácie, aby sa mohli plne zúčastňovať aj oni tohto programu. Z hľadiska rozvoja môžem povedať, že došlo k uskutočneniu veľmi zaujímavého seminára na túto tému v Kapoverde 30. novembra a 1. decembra 2016. Boli tam krajiny z rabatského chartumského procesu zastúpené a tiež prebehol odborný seminár o vízach 30. mája 2017 v rámci dialogu EU a KT. Ďakujem. Yeah. Thank you. Um, Ďakujem veľmi pekne za túto vyčerpávajúcu správu. Teraz by som dala slovo spoluautorovi tohto uznesenia. Pán Norbert Neuser, vy ste tu jediný e, zo, zo zaangažovaných. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tá správa, ktorú sme tu vo výbore schválili, ukázala, že sme oblasti športu nevenovali asi dostatočnú pozornosť. To, na to upozorňujeme v našej správe. V minulosti sme, myslím, veľmi málo využívali nástroje, ktoré šport ponúka mladým ľuďom najmä v rozvojových krajinách a aj ženám v týchto štátoch na ceste k ich emancipácii. Myslím si, že teraz sa mala vyjadriť komisia, nie? Nie, komisia práve dokončila prezentáciu svojej správy. aj k uzneseniu o AKT, o migrácii medzi OakT a členskými štátmi. Vy ste spoluautorom s Magnusom Kofi Amoateom, ale ten tu nie je, takže vy ste spoluspravodajca pre, túto, pre toto uznesenie, preto som sa spýtala, či sa chcete k nemu vyjadriť ale v zozname, e, v programe sa hovorí, že komisia zaujme stanovisko k migrácii a športu. Ja môžem k tomu niečo povedať, ale myslím si, že my sme to uzavreli vo výbore. Máme tu aj spoluspravodajcu pre šport, e, ale komisia sa ešte nevyjadrila k športu, ona sa vyjadrila k migrácii. Preto som sa pýtala o vaše stanovisko k migrácii. Vy ste boli spolu správodajca pre migráciu, ale ak nemáte čo k tomu dodať a nemáte žiadne pripomienky, to je v poriadku. A teraz dám slo- príležitosť spolupredsedkyni a možno ona sa môže vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem komisii za informácie o tom, čo urobili. Vždy som e, taká zarazená, keď Európania hovoria o migračnej krízi a o desiatkách tisícoch ľudí, čo sem prichádzajú. A je to pre mnohých Európanov alarmujúce, keď počujú, koľko migrantov prichádza, ako prichádzajú a prečo prichádzajú. A krmi to nacionalistické pohyby, vo veľ- pocity vo veľkej miere. Bola som pred pár týždňami v Etiópii, tam majú milión premiestnených, presídlených ľudí, o ktorých sa starajú. A to sú malá, teda chudobná krajina, tam má naozaj veľký migračný problém. A to nie sú len Afričania, čo sa chcú dostať do Európy, to sú ľudia, čo začínajú v Čade, idú do Sierra Leone a Libie a tieto cesty sú tak komplikované a tie dôvody, prečo to robia, sú tiež komplikované, možno ale menej. Robia to preto, že hľadajú lepší život ako ten, čo za sebou zanechali, pretože ten nie je bezpečný, istý, či už dôsledku zmeny klímy, alebo sú to mladí muži, ktorí chcú jednoducho nájsť dobrý život a to asi robia mladí samci všetkých druhov. Proste chcú niekam ísť inde. Nikto nechce žiť tam, kde sa narodil. Takže tieto presuny sú zložité, veľké a to, čo Európania vnímajú ako kríza, tak e, potom sa musia pozrieť na to, čo sa deje inde roky. To, čo mňa najviac znepokojuje, je ten počet maloletých. Malolety v Európe sú starší ako malolety v mnohých rozvojových krajinách, ale niekde sú to veľmi malé deti, ktoré prídu bez prievodu do Európy a ktoré sa stávajú obeťou priekupníkov a deti sú vlastne vzácnejšie pre obchodníkov než ženy, lebo sa dajú, majú viacero možností použitia a ľahšie sa kontrolujú. A som spokojná, že sa komisia na to orientuje. A ak sa môžem obrátiť na kolegov z AKT, prosím vás, vyslíte to posolstvo, že pokiaľ nemáte nejakú remeslo v rukách, necestujte do Európy. Je to dlhá cesta, nebezpečná cesta a stanete sa obeťou tých, ktorí chcú na vás zarobiť, ktorí chcú zarobiť na vašom utrpení. Skôr, než prídete do Európy, sa vyučte, naučte sa niečo. Inak vás pošlu späť. Je to obrovský problém a je to globálny problém. Ďakujem komisii za prácu, ktorú robíte Ďakujem. Chcem sa spýtať, či ešte niekto iný by sa chcel vyjadriť k tejto téme. Vidím Gambiu, aj Namibiu. Najprv Gambia a potom Namibia. Ďakujem, mm, pani predsednička. Zdá sa, že táto téma sa rieši v článku 13 kotonskej dohody. A tam sú tri dimenzie, e, ktoré sa rozpracúvajú. Jedna má zabezpečiť, že táto téma, tento problém sa rieši formou dialógu medzi dvomi partnermi. Po druhé, je tu aspekt e, potom legálnych rezidentov, a otázka zaobchádzania s nimi, so zachovaním a rešpektovaním ich základných práv. A tieto osobe, ktoré, osoby, ktoré sú zákonnými rezidentmi, majú byť chránené. Tak keď si pozrieme migráciu, nemali by sme zabudnúť aj na túto realitu. Potom sa tam rieši aspekt tých, ktorí nie sú zákonnými rezidentmi a otázka je, ako zabránite takýmto problémom. To je tá preventívna stratégia. A táto preventívna stratégia má zabrániť ľuďom v pohybe z krajiny pôvodu a týka sa to vlastne rozvojovej spolupráce, riešenia chudoby, zlepšenia pracovných podmienok v krajine pôvodu, zlepšenie zamestnanosti tam, zlepšenie životného prostredia. To je vlastne podpora rozvoja v týchto krajinách, a čo by malo zabrániť ľuďom ich v snahe opustiť tieto krajiny. A potom je tu tá posledná vec, to sú tí, ktorých, te, ktorých treba prijať a čo je potrebné pre tých a čo by malo byť e, aj pokladom readmisie a podobne. Takže je to veľmi komplexný prístup k problému a my ako parlament sme inštitúciou dohľadu a v správe, ktorú sme dostali, tak sú to tie prvky, ktorými sa máme zaoberať, ak máme dôkazy, a kto by ich mal mať? Ak ich nemáme, kto by mal mať dôkazy o týchto ľuďoch dialogu? Aký dialog prebieha? Komisia nám naznačila veľmi zoširoka, ako prebieha, alebo aký je vývoj. Ale my ako parlament si myslím, môžeme štrukturovanejšie sledovať túto problematiku a pochopiť ľuďom a pomôcť ľuďom pochopiť, že problém sa rieši ja mám stále pocit, že informácie, ktoré sa dostanú von, sú utržkovité a že by mohli byť prezentované štrukturovanejšie. Napríklad programy, hovorili sa, že programy začali a presídlovanie ľudí z Libie a skutočná spolupráca a podobne. A, a potom, že je na to fond, ale potrebujeme poznať tieto fondy, Musíme vedieť, čo sa vlastne poskytuje a ako sa využívajú tieto fondy na presídlenie týchto ľudí a čo dostávajú malé a stredné podniky alebo ako lebo to je to riešenie toho problému, aby boli produktívni a dopad na ekonomiku. A toto sú tie veci, ktoré musíme komplexnejšie a štrukturovanejšie sledovať. Thank you, Gambia. Chair, you have the floor? Nech sa páči, ďalší prosím. Pán Čad, vy sa chcete vyjadriť? Ďakujem. Pani spolupredsedajúca. O tejto téme môžeme hovoriť neustále a nikdy toho nebude dosť. Ďakujem Európskej komisii že nám poskytla široké informácie, čo už doteraz urobili v tejto problematike. Zastupkynia komisie hovorila o viacerých stretnutiach v Lavalete, v Rabate, v Chartume a ďalšie, ktoré nás čakajú, ktoré sú naplánované. Čím viac sa snažíme túto otázku vyriešiť, tým sa situácia stáva znepokojivejšou a dokonca by som aj položil otázku komisii. Ten prístup, ktorý sme rozhodli, ktorý aplikujeme, či je adekvátny, či je vhodný. Bolo potrebné problém vyriešiť v pôvode, v príčinách, aby sme zastavili migráciu, treba investovať do krajín pôvodu a aj vlády týchto krajín musia prebrať zodpovednosť, musia vytvárať pracovné miesta, investovať, aby vyriešili tento problém. Zadefinovali sme e, a povedali sme, že ide o demokratický deficit a to treba tiež riešiť. Ale čím ďalej postupujeme, tým sú tie problémy komplexnejšie, zložitejšie. Nebolo by lepšie sa na situáciu pozrieť inak? EÚ povedala, že už investovala komisia 1,9 miliardy eur a do roku 2020 je naplánovaných 44 miliard. Ale situácia sa neustále komplikuje. Čo teda treba urobiť? Nemali by sme postupovať nejak inak? Áno. Migrácia je celosvetová, existuje už dlho, ale pred touto krízou, pred eh, veľkými zmenami v AKT krajinách, predtým Vary neexistovala migrácia, ale nebola taká veľká, taká rýchla, taká mohutná. A prečo teraz existuje, prečo prichádza tento fenomén, napriek tomu, že ľudia pri ňom strácajú životy 2000 smrteľných obetí na mori, napriek tomu ľudia pokračujú, prichádzajú. Ja naozaj neviem, som znepokojený a nešťastný, čo môžeme urobiť viacej a stále to narastá a stále je to znepokojové. Prednášam to na úvahu všetkým či to, akým spôsobom túto otázku riešime, či sa nám to podarí jedno dňa vyriešiť. To sú otázky, ktoré si kladiem, pani, podpre, eh, pani spolupredsedajúca. Je to naozaj veľmi znepokojivé. Zomierajú na svojom kontinente a odchádzajú ako kandidáti na smrť pri ceste A títo ľudia hľadajú nádej, hľadajú lepší život. Prijať opatrenia aj v krajinách, mm, ktoré sú cieľové, ale stále sa vydávajú nejaké peniaze. Stretávame sa. Ja naozaj neviem, ako reagovať. Thank you. And Namibia, you have the floor. Ďakujem. Teraz Namibia. Ja som posledný. Ja chcem byť posledný. Máte len 5 minút. Ja si uvedomujem, že keď hovoríte... Takže vy chcete byť posledný, OK. si uvedomujem, že keď vy hovoríte, niekto odpovia, nemôžete odpovedať a reagovať na to, čo sa už povedalo. Ďakujem, pani predsedajúca. Chceš sa chcem poďakovať našej sestre z komisie za vysvetlenie úsilia, ktoré vynaložili na riešenie otázky migrácie. Migrácia začala už, alebo existuje už od nepamäti. Migráciu nezastavíme. Ľudia chcú migrovať, to je ich prirodzená túžba. Chcú ísť na iné miesta z rôznych dôvodov. Máme migráciu vo vnútri Afrike, máme migráciu medzi Európou a Afrikou. A keď hovoríme o migrácii, tak sa musíme pozrieť aj na základné príčiny migrácie, keď riešime zásadné príčiny nezákonnej migrácie, tak budeme vedieť, aké riešenia musíme prijať na vyriešenie nezákonnej migrácie. Niekto hovoril o ekonomických problémoch ktoré môžu byť jedným z dôvodov, prečo chcú ľudia migrovať. Hovoríme o ozbrojených konfliktoch, o politických nepokojoch a podobne, ale ja si myslím, že jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia chcú migrovať a ísť inde, je, e, sú e, ekonomické dôvody. To, sú, to je aj preto, že to vysvetľuje, prečo je vzťah s EÚ taký dôležitý. Dohoda z Kotonu hovorí o určitých zásadách a jedna zo takýchto základných zásad je, že krajiny AKT chcú mať pomoc, chcú dostávať pomoc na e, ich ceste k industrializácii. Veľmi často hovoríme o industrializácii, budovaní kapacity, zručnostiach o krátkodobom ekonomickom empowermente a podobne a podobne. A tak sa nám podarí zrealizovať tieto veci alebo ich presadiť do praxi. Tá otázka sprímyslovňovania, inovácií, budovania kapacít a atď. A keď hovoríme o migrácii a snažíme sa predpísať riešenia, na tento smutný problém, tak tie riešenia budú riešiť len symptómy. Nebudú to trvalé riešenia. A preto sa musíme pozerať na otázku migrácie holisticky. musíme sa holisticky zaoberať ekonomickými aspektmi, politickými aspektmi, sociálnymi aspektmi. A keď toto všetko prepojíme, tak potom na konci dňa sa nám podarí možno čo chceme. Určite neodstraníme 100% nezákonnú migráciu, ale môžeme ju minimalizovať. A okrem toho sa musíme zaoberať aj otázkou integrácie nezákonných migrantov do spoločnosti v hostiteľskej krajine. Pamätám si rok 96, keď Reagan dal amnestiu približne 3, 3 miliónom nezákonných prisťahovalcov, ktorí vtedy žili v USA. Dokážeme my ako AKT a Európa spraviť niečo v podobnom duchu a takto sa pokúsiť zaintegrovať týchto nezákonných migrantov, ktorí už sú rezident, ktorí už bývajú v tej ktorej krajine. A takto by sme urobili kroky preto, aby sme minimalizovali nezákonnú migráciu. Ďakujem. Namibia, Takže nech sa páči Namibia, posledný rečník. A potom dám slovo komisii na vyjadrenie. Ďakujem. K, k športu. Ďakujem pani predsednička, spolupredsednička. V prvom rade chcem jasne povedať, že táto téma je veľmi závažná téma a všetky moje príspevky treba vnímať z pohľadu toho, že táto téma má veľmi závažný charakter. Môj kolega z Gany veľmi jasne povedal, že migrácia e, trvá už milióny rokov. To nie je niečo nové, ale nechcem ísť až tak ďaleko. E, predstaviteľka komisie spomenula dobré čísla. A ja sa vždy usmievam, keď kolegovia, učení kolegovia prichádzajú so štatistikami dobre spracovanými na to, aby manipulovali mysle ľudí a prezentujú ich s takou istotou. Takže čo je definícia migrácie? Každý, kto sa presúva z jednej krajiny do druhej, migruje. Ja som očakával, že kolegovia budú realistickí a holistickí. Aká vyzerá štatistika Európanov v krajinách AKT? Aj tí migrovali. Koľko z nich je tam? Aj tí predsa vytvárajú určitú situáciu v našich krajinách. A vy ste asi vyspelejší ako my, máte lepšie systémy ako, ako, ako my, tak vy sa nevoláte nezákonní migranti, ale aj vy ste migranti do AKT. A ja chcem vidieť tieto štatistiky, aby sme mali ucelený pohľad. Vy nás možno voláte utečenci, to je ale len termín, ale v zásade hovoríme o pohybe z A do B. Aj Európanov môžete nazývať ekonomických utečencov. Koľko je tých? Aj takých, čo sa pohybujú v rámci EÚ z jedného štátu do druhého. Čiže myslím si, že utekáme pred realitou. Ďalšia vec, čo ma zaujíma, je snaha pochopiť príčiny. Je veľa príčin, ale učení kolegovia nám e, nedokážu, nedokážu rozbaliť realitu. Máme občianské nepokoje, to je jeden z dôvodov. Potom ma, naša ekonomika nás ovplyvňuje a to je niekedy prepojené so sociálnymi nepokojmi. Jedna z vecí hospodárskych dôvodov alebo hospodárskeho nepokoja je toto, my sme občania AKT a migrujú do EÚ, aby sme mali zelenšie pastviny. A čo vytvorilo tieto zelenšie pastviny? To sú zdroje z našich krajín, ktoré sú ťažené a investované do dobrého prostredia vo vašich krajinách. A o tom nehovoríme. Ako to zastavíme? To je mimoriadne dôležité. Moja matka mi hovorila volakedy, že nikdy nepovedz tehotnej žene, aby išla tak rýchlo, ako jej manžel. Ale ty nie si tehotný, ty nevieš, aké je to ťažké, ako to môže bolieť. A niektorí z týchto našich kolegov nám hovoria, my poznáme realitu, a vy nám hovoríte, ponáhľajte sa, ponáhľajte sa, ale nevedia, aká je naša realita a nevedia, ako rýchlo dokážeme. Zoberiem si príklad z Namibie, Máme Nemcov v Namibii, ktorí vlastnia obrovské pozemky a prídu k nám, aby si tu raz do roka, aby si oddychli a táto pôda, ktorú majú, je celý rok nevyužívaná, ale mali by sme ju využiť e, v prospech našej krajiny, ale Nemci tam prídu, oddychnú si pár týždňov E, vystrieľajú nejaké zvieratá a potom sa vrátia do Európy. A on je ekonomický migrant, ktorý má na to doklady a môže si to dovoliť, ale keď ich zastavíme, tak EÚ nám povie sankcie proti by sankcie proti tomu a hentomu. Takáto je skutočnosť. Hovorme o tom, nehovorme o čokoláde, keď okolo rastie čili. A musíme hovoriť o skutočnostiach, o reálnej skutočnosti. Ďalšia vec, o ktorej hovorím, a chcem hovoriť, je občianske nepokoje. Áno, ja viem, Európania majú hrozne radi mimovládky, ale realita je taká, že EÚ a ostatní kolegovia vytvorili mimovládky, financujú ich a vytvárajú nepokoje v našej krajine a nerovnosti v našej krajine. To je tá realita financujete ich, aby spôsobovali nepokoje. A ja chcem sa spýtať a chcem vedieť, koľko z krajín AKT, AKT vyrába nejaké náboje alebo zbranie. Žiadna AKT krajina. A, ale ozbrojené gangy v našich krajinách majú zbranie a útočia na naše establishmenty. Kto ich financuje? Predsa prostriedky z EÚ Zbranie sú z EÚ, aj z e, USA. Vy to nezastavujete, nehovoríte, nevyrábajte už zbranie a môžem vám povedať, ak má EÚ tú schopnosť objaviť Biladina niekde, prečo nedokážete zistiť e, dodávky týchto zbraní do našich krajín? Prečo to nezastavujete? Tieto zbranie sa používajú na vyvolávanie nepokoja v našich krajinách a naši ľudia sú potom vyháňaní do oceána. Nazývajme veci pravým menom. Lopata je lopata, zbraň je zbraň. Namibia nevyrába zbranie a mnohé ďalšie krajiny AKT nevyberajú zbranie, ale máme v krajine zbranie, tie sa používajú, takže rozbalme to, čo treba rozbaliť. A to, čo nám hovoríte, my už vieme. Myslím, že ste nám nič nové nepovedali, ale o veciach, ktoré sú realitou, nehovoríme. A sú to veci, ktoré sa týkajú úlohy EÚ. A ste veľmi úsporní, pokiaľ ide o pravdu. Až keď budeme naozaj otvorení a priatelia, to budeme môcť riešiť. Pani predsednička, otázka vlastných zdrojov. Namíbia je jedna z tých krajín AKT, ktorá má mnoho prírodného bohatstva. Urán, diamanty, meď, zlato. Len si spomente, čo chcete, všetko máme. A tieto zdroje, toto bohatstvo produkuje, vytvára rozvoj v Namíbii alebo v AKT krajinách? Nie. Vytvára všetko, čo máte vy, vaše produkty, vaše dobré auta, vaše dobré auta sú z našich zdrojov a keď vám dneska povieme, že pristante s tým a vyrábajte to v hostiteľskej krajine, tak budete mať sankcie. Nie obchodovanie so s Namibiou, pretože my vy ste sa stali z ekonomických utečencov ekonomickými pánmi, dominantnými pánmi, takže nazývajme veci pra, pravým menom. A ja som chcel byť posledný, aby som mohol povedať všetko, čo mám na srdci, aby nikto nemohol reagovať na to, čo hovorím. A ja chcem, aby sa veci nazývali pravým menom a aby ste nám hovorili pravdu a nie to, čo vy chcete počuť. Povedzte nám, čo je nesprávne a čo je správne Obyvatelia Namibie, bieli Namibčania, sa rovnajú kavangom miestnemu obyvateľstvu. Európa, Európania sú rovnocenní s nimi a okupujú pôdu v Namíbi. Európania ju okupujú ako ekonomickí migranti. Je to viac ako pôda, ktorú vlastním ja. Ja mám nejakých 340 štvorcových met- metrov a Nemec, ktorú tu sedí, má 60 tisíc hektárov pôdy v mojej vlasti a on je v Berlíne a potom príde príde k nám v decembri a odíde v januári. A ja keď chcem jeho farmu, mi povie zaplať mi miliardu. A tú miliardu zarobil z bohatstva mojej vlasti. Ktorá krajina v EÚ tam nemá nemá, e, e, ktorá baňa v Európe má čierneho vlastníka, alebo ktorá farma má čierneho vlastníka. Pred piatimi rokmi bol jeden Černoch aj zavretý za to, že mal nejakú farmu, pretože ako ju môže vlastniť. Takže nazývajme veci pravým menom a hovorme o tom priateľsky, otvorene a realisticky. Ale ak E, to neurobíme, tak si myslíte, že máte sladký zákusok, ale na konci zistíte, že máte vlastne len štiplavé hnus v ústach. Ďakujem, Namibi. That's why I gave you the opportunity for the last. Ďakujem pekne. Dostali ste teda možnosť vystúpiť ako posledný. Povedali ste si, čo ste mali na srdci. Teraz myslím, že by bolo vhodné, aby som dala slovo komisii, aby zareagovala na niektoré vyjadrenia a otázky. Prosím stručne. Merci, Ďakujem, pani spolupredsedajúca. Skôr než udelím slovo kolegyni, ktorá sa venuje otázke migrácie a ktorá bez pochyby nadviaže na viaceré naznačené témy. by som poukázal trošku možno na takú procedurálnu alebo metodologickú záležitosť. S veľkým zaujímom som si vypočul a osobne aj profesionálne sa teším z tejto angažované veľmi živej diskusie. Ale aj rád by som pripomenul, že ak hovoríme o follow-upe o uznesení, ktoré bolo schválené v Lavalete, naše vystúpenie vychádzalo a obmedzilo sa na text uznesenia, tak ako sa schválil na Malte. Pravdepodobne, keď vychádzam z tých poznámok, ktoré tu boli prednesené, Eh, môžu byť zaujímavé pre autorov z, eh, z uznesení, ale mohli byť možno prednesené skôr, ale je teraz zložité eh, na, pre nás teraz na to odpovedať, keďže teraz aj v programe schôdze je písané, že je to follow-up po uznesení a ja som to povedala aj viackrát vynikajúcim kolegom v sekretariate tu v Európskom parlamente aj v ostatných afrických parlamentoch, keď hovoríme o follow-up. Je veľmi ťažké odpovedať na niečo, že čo sme robili za 2-3 mesiace potom, čo sa stalo predtým, ako vieme veľmi dobre, medzi tým bola, boli letné prázdniny, Chcel som to upresniť. lebo mám pocit, že som zaznamenal isté nespokojné vystúpenia s tým, čo sme práve povedali, ale my sme sa len obmedzili na text uznesenia. Ak som zle pochopil niektoré vystúpenia, tak sa ospravedlňujem, ale myslím, že by sme sa mali skutočne obmedziť len na ten text. Ďalšie informácie som si istý, ak sa budú požadovať, tak ich dostanete v inom kontexte inými kanálmi, inou diskusiou. Niekto tu spomenul väčších podrobností či detálnejších informácií k auditom. A ja si myslím, že tu sa trošku trošku míňame, alebo mm, proste toto nie je rámec. A v tomto kontexte myslím, e, mm, by sme to nemali riešiť. A ďakujem kolegyni, aby odpovedala na tie detálnejšie, presnejšie otázky. Ďakujem. Rada by som zdieľala stanoviska zástupcu Čadu, pokiaľ ide o situáciu v Čade a, a teda, alebo situáciu s migráciou, tá je veľmi zložitá. Je to nesmierne zložitá výzva a na ňu nie sú ľahké riešenia, ktoré by sme mohli okamžite aplikovať a mať výsledky hneď zajtra. E, riešenia treba hľadať a treba aplikovať e, viac rozmerné aspekty a riešenia. Treba aj cesto viacerých akcií, či už krátko, stredno alebo dlhodobého charakteru. To, čo môžeme urobiť e, v krátkom čase, to je podporovať krajiny, vylepšiť spoluprácu a vylepšiť riadenie hraníc, lepšie bojovať proti zločineckým sieťam a proti obchodníkom s ľudskými bytostiami a proti zločincom, ktorí žijú z tohto obchodu. Môžeme samozrejme vylepšiť spoluprácu v readmisii a integrácii, môžeme tieto krajiny podporovať Môžeme podporiť medzinárodnú produkciu? C'est, e, il y a une solution euh, très importante euh, dans laquelle on travaille et où on déploie euh, la, euh, la solution d'adresser les causes profondes. Les causes profondes. Samozrejme, treba sa venovať tým uh, hĺbkovým príčinám migrácie. Je ich viacero, samozrejme je veľa migrantov, ktorí odchádzajú z ekonomických dôvodov, iní z politických, e, kvôli kríze, z klimatických dôvodov. Máme viacero projektov, návrhov, ktoré analizujú tie najhlbšie korene migrácie. Projekt vytvárania pracovných miest hlavne, miest hlavne pre mladých aby sa vylepšila ich perspektíva v krajinách pôvodu, či už regulárnej alebo neregulárnej migrácie, je naozaj veľmi dôležité, aby sme veci jasne zadefinovali. Cieľom EÚ nie je migráciu zastaviť. My nie sme proti migrácii. Čo by sme chceli je vylepšiť riadenie migrácie, aby sme sa uistili a zabezpečili, aby bola nejakým spôsobom organizovanejšia, pravidelnejšia. Thank you, Commission. You, Ďakujeme pekne komisii. Teraz by som rada dala slovo pani René Molí aby sa eh, vyjad... teda pánovi Renemu Molimu, aby sa vyjadril k úlohe športu vo vzdelávaní. Thank you. Ďakujem, pani spolupredsedajúca, za slovo k tejto významnej téme. Volám sa René Mali, ja som z oddelenia DGDFko v komisii. Vážení členovia vážni poslanci. Začiatkom tohto roka ste prijali uznesenie úlohy športu ako faktora na podporu vzdelávania a ostraňovanie chudoby. Toto uznesenie tiež žiada, aby Európska únia podporovala využívanie športu vo svojej politike rozvoja. Chcel by som uviezť, že komisia plne súhlasí šport a týmto myslíme akúkoľvek fyzickú činnosť od hranie rekreácie až k súťažným športom a rôznym iným druhom hier, najmä na najnižšej úrovni. Toto je významným faktorom udržateľného rozvoja. Vieme, že šport zjednocuje ľudí aj krajiny, najmä naše deti a mladých. Keď hráme, keď cvičíme, keď súťažíme, bez hľadu na to, či vyhráme alebo prehrávame, získavame dôležité spoločenské zručnosti, ktoré sú dôležité aj v ostatných hľadoch života. Oslavujeme spolu, utešujeme sa navzájom, stanovujeme si ciele a tiež sa učíme, že sa nesmieme nikdy vzdávať. Tiež vieme, že fyzicky aktívne obyvateľstvo je zdravším obyvateľstvom. A fyzická aktivita je jednou z najvýhodnejších fóriem preventívnej medicíny. Je tu obrovský potenciál dramaticky znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť, zvýšiť produktivitu pracovnej sily a tiež zlepšiť eh, hospodársky výstup. Vieme, že šport a hry sú dôležité aj v psychosociálnej podpore traumatizovaným deťom a, a deťom, ktoré žijú v náročných prostrediach ako utečenecké tábory alebo krízové situácie. Taktiež šport eh, napomáha vzdelávaniu, eh, fyzická činnosť zlepšuje naše možnosti sústredenia, pamäť, eh, zlepšuje účasť aj žiakov v triede a celkovo správanie triedy sa tým zlepšuje. Telesne aktívni žiaci majú lepšie známky z pravidla a o čo aktívnejší sú žiaci, o to lepšie známky a to nie len vďaka športu. A týka sa to aj čítania a matematiky. Vaše uznesenie je ešte stále relatívne eh, mladé. Domnievam sa, že sa toho ešte dá urobiť veľmi veľa. Chcel by som však stručne uviesť, ako komisia uvádza do praxe niektoré hlavné zásady. Je pravda, že v rozvojovej spolupráci Európska únia sa musí obmedziť na tri hlavné oblasti podpory aby dokázala podporovať udržateľnú formu transformácie. Ako viete, tieto sektory sú vzájomne odsúhlasené medzi Európskou úniou a každou partnerskou krajinou a doposiaľ šport nebol vybraný ako oblasti, na ktorú sa zameriavame. Neznamená to však, že šport je vyňatý z našich stratégií, projektov či programov. Aj keď sa šport nespomína, Nový konsenzus o rozvoji uvádza, že práva, potreby a taktiež ciele detí si vyžadujú podporu a to zahrania aj aspekty hry a športovania. Ďalej po druhé, v Afrike Európska únia financuje niektoré konkrétne projekty zamerané na šport. Projekt o emancipácii dievčat a chlapcov v rámci futbalu a tiež ďalší projekt, ktorý sa zameriava na podporu deti s postihnutím na športové aktivity. Šport a hry sú e, dobrými nástrojmi, ako poskytovať aj psychologickú podporu deťom v mnohých našich projektoch e, zameraných na podporu detí v konfliktoch a rôznych iných krízových prostrediach. Nedávny prípad je žiadosť o návrh pre vzdelávanie v núdzových situáciách. Tam je šport zahrnutý do rôznych žiadostí, do viacerých žiadostí. Psychosociálna podpora detí, ďalej vytvorenie eh, priaznivo naklonených a priestorov pre deti. Aj toto sa financuje z ECHA ako súčasť projektu eh, Deti za mier. A tiež eh, kroky, ktoré sa financujú z programu Vzdelávanie nemôže čakať. Tam je Európa významným darcom a podporovateľom vládnej štruktúry ďalej. Program Erasmus Plus ponúka tiež možnosti mobility pre študentov aj pracovníkov športových akadémií. Šport tiež môže byť súčasťou budovania kapacít pre ďalšie vzdelávanie pedagógov. Šport môže tiež zohrávať čoraz väčšiu úlohu aj v rámci Erasmu Plus po roku 2020. Koncom novembra Africkí a európsky lídry sa stretnú v Abidžane pri príležitosti 5. Um, samitu Európskej únie a Africkej únie, aby diskutovali o možných ďalších partnerstvách medzi týmito dvoma kontinentami do budúcna. Ako viete, hlavnou témou bude investovanie do mládeže. Pred samitom prebehne a už teraz prebieha štvrtý summit e, e, africko-európsky summit mládeže v Abidžane. E, očakáva sa uznesenie a odporúčania k šiestim témam a to zahrňa aj podnikanie, dobrosvojú vec verejných vzdelávanie, ale tiež to zahrňa aj kultúru, umenie a šport. Toto by mohla byť platforma, kde by sa mohlo ešte ďalej zdôrazňovať veľká úloha športu. Z tejto krátkej prezentácie vidíte, že šport je čoraz významnejšou oblasťou spolupráce ale Namnievame sa, že je to priestor ešte ďalej prehlbovať našu spoluprácu v tejto oblasti. Napríklad mohli by sme spoločne hľadať možnosti, ako podpora športu by mohla byť zahrnutá v našom politickom dialogu v každej krajine. Preto sa snažíme využiť všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii, aby sme lepšie využívali šport v podpore vzdelávania a rozvoja. Ďakujem. Thank you for that. Ďakujeme pekne. Teraz by som dala slovo pánovi Marakimu, ktorý je spoluspravodajcom pre šport. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem. Naša správa bola schválená na Malte v júni 2017. Pôvodne už tá správa bola dosť rozsiahla a bola ešte obohatená stovkami pozmeňovacích návrhov. Stovka asi 50 bola prijatá, 35 bolo zamietnutých. To len potvrdzuje, že táto téma vyvolala naozaj veľmi živú diskusiu. Je to veľmi významná téma a týka sa to celej vrstvy obyvateľstva, handicapovaných e, žien, detí a tak ďalej. A nejde tu len o šport, ale je to šport v službách blahobytu, zdravia, vzdelávania, Ja by som rád prišiel s nejakými odporúčaniami. Ja viem, že, mm, že ten text je bol pripravený len nedávno, ale bol by som rád, keby bol vedený do praxe, aby to neostalo všetky tie opatrenia len na papieri. Som veľmi znepokojený tým, že komisia hovorí že tento sektor uh, jej nezodpoveda, že nie je prioritný, ale minimálne by bolo zaujímavé považovať, začleniť ho do budúcnosti, do našej spolupráce, pretože keby tie odporúčania ostali na papieri, tak by to bola zbytočná práca pre nič. Por comprendre l'intérêt que nous Ďakujem za pozornosť. True enough. Thank you for that. Ďakujeme pekne. Teraz je priestor pre diskusiu. Kto sa hlási o slovo? Gambia, Namíbia. Ehm, myslela som, že Namíbia by chcela ísť posledná v poradí, takže Gambia, Namíbia. Thank you very much, honorable chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Domnívam sa, že my ako parlamentný orgán sa snažíme hľadať cestu vpred, ako ovplyvniť celý tento proces. Už došlo k istému vývoju Máme informáciu o tom, čo sa robí a tiež sme sa dozvedeli, že čo sa týka rozvojovej spolupráce, ktoré je stredobodom zamerania šport, nie je prioritou. Toto je priorita. Pardon, toto je ponaučenie, ktoré sme si odnesli, teda aká je k tomu naša pozícia. Chceme, aby šport zmenil uh, svoju pozíciu v agende, tak aby sa stal prioritou? A čo sa týka nášho stáleho výboru, my zdôrazňujeme, že čo sa týka zdravia, venujeme sa multidimenzionálnej otázke v tomto smere. Preventívna medicína existuje, aj e, medicína zameraná na liečbu, taktiež e, sú rôzne iné druhy medicíny a zdravia. Musíme sa snažiť podporovať výmenu osvedčených postupov. Máme tu dočinenia s ľuďmi, ktorí sú vystavení rôznym zložitým situáciám. Fyzicky ide tu o okrebného rehabilitáciu, opätovné nastolenie fyzickej síly a fyzioterapia je dôležitá rovnako ako aj šport v takýchto situáciách. Vidíme, že šport je dôležitým prvkom v zdraví, vidíme, že mnoho problémov v stravovaní úzko súvisí aj s nedostatkom e, telesného pohybu. Teda stručne povedané, náš výbor by mal presunúť šport na vyššiu úroveň, Šport totiž nie je len na zábavu, na spájanie ľudí. Zo športu by sa mal stať aj faktor na podporu fyzického zdravia. Preto by sme mali žiadať o to, aby sa robilo viac. Komisia už spomenula niektoré konkrétne stretnutia, ktoré prebiehajú. Aj v kontexte mládeže sa hovorí o športe. Je dôležité aby sa to presunulo, aby sa to stalo tiež súčasťou učebných osnov. Vieme, že dospelí majú problémy v e, dospelom veku, pretože mali málo fyzické aktivity. Je dôležité zamerať sa práve na deti, na mladých a podchytiť to už v mladom veku. A to v rámci vzdelávania. Vzdelávanie a školstvo je súčasťou našich priorít. Šport musí byť súčasťou našich vzdelávacích systémov a učebných osnov. A to by nám dosť značne pomohlo. Je dôležité, vážna pani predsedajúca, už to len uzavriem tým, že poviem, že je dôležité, aby keď tu máme komisiu, aby tu mal zastúpenie aj výbor veľvyslancov, taktiež Rada ministrov AKT. Musíme tu mať zastúpenie aj týchto, no, aj týchto inštitúcií, aby e, riadili tento proces implementácie a našich uznesení odporúčaní. Mala by sa z toho stať bežná prax, mali by nám predkladať odporúčania, čo sa presne deje na úrovni AKT z hľadiska migrácie. Zaznamenali sme, ako sa tejto téme chcú venovať poslanci, ale na koho sa to zameriava, nielen na komisiu, ale aj na naše vlády. Naše vlády v krajinách AKT by mali predložiť konkrétne politické návrhy, ktoré by odzrkadľovali tieto naše diskusie. Ako teda zaistiť spravodlivejší svet, ako sa postaviť k otázke nerovnováhy v ekonomike, ako zaistiť, aby bola zaistená všeobecná prosperita. Netýka sa to len obvinení a podobne. Týka sa to skutočného pomenovania a politických rozhodnutí, ktoré sa musia prijať na úrovni krajín AKT, aby sme mohli kontrolovať naše formy výroby. My sme zvrchované štáty, je to naša zodpovednosť, teda je na nás určovať ďalší vývoj, ako my ovplyvníme naše obyvateľstvo, ako sme ho ovplyvňovali v priebehu rokov nezávislosti, ako sme sa snažili naplňať našu ekonomickú emancipáciu. Bude nás emancipovať niekto iný? Toto je podstatné aj v rámci rozvojovej spolupráce. Aj tu by sme mali zdôrazňovať tie hodnoty tak, aby v našich dohodách boli predovšetkým presedzované naše záujmy. Ďakujeme pekne. Už sa takmer dve hodiny venujeme jednému bodu. Je to dosť nepokojivé. Ešte dám teda slovo Namibí a potom prosím e, naozaj všetkého stručnosť. Ďakujem, pani predsedajúca. Moje vystúpenie bude veľmi krátke. Ja súhlasím s tým, čo sa tu spomenulo. Chcel by som sa zamerať skôr na obsah pojmu o chudoby. Chcel by som vyzvať komisiu, aby nám poskytla nasledovné informácie na našom najbližšom stretnutí. Žiadam, aby ste uviedli zoznam všetkých futbalových mužstiev v Premier League v Anglicku, v nemeckej Bundeslige, v španielskej futbalovej lige, v talianskej. Teda uviesť zoznam ich vlastníkov a taktiež odkiaľ fungujú tieto firmy, sú sponzorované nadnárodnými spoločnosťami a pritom tieto fungujú v našich krajinách, dostávajú od nás peniaze a, a ani jediným centom nesponzorujú naše krajiny, alebo teda 0,01% ide do nášho športu. Miliardovo pritom financujú svoje vlastné krajiny. Môžete nám uviesť konkrétny zoznam týchto futbalových mužtiev, kto ich sponzoruje a v akej hodnote tak aby sme o tom mohli potom podrobnejšie hovoriť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz vraciam slovo komisii, aby zareagovala. Thank you. Thank you. Ďakujem. Súhlasím s vyjadreniami poslancov, ako som na úvod uviedol. Šport má rozmanité výhody a prínosy, ktoré by sa mali e, ďalej využívať. Ja tiež súhlasím s tým, čo tu ďalej zaznelo, že šport by mal byť významnou súčasťou učebných osnov na školách. Možno tu by bol priestor pre našu ďalšiu spoločnú spoluprácu v najbližšej budúcnosti. Ďakujem. Thank you, Ďakujeme pekne komisii. Teraz by som e, sa rada poďakovala komisii za ich vyjadrenia. Chcem sa poďakovať obom spoluspravodajcom aj všetkým ostatným, ktorí sa zapojili do diskusie. Teraz by som rada prešla k ďalšiemu bodu našho programu, k bodu 7. Ide tu o inklúziu osôb s postihnutím v rozvojových krajinách. Prebehne výmena názorov z riaditeľom medzinárodnej advokácie a tiež aliancie v rámci CBM International a taktiež eh, no, Perez, ktorý je programovým úradníkom v rámci Európskeho fóra pre ľudí s postihnutím. Najskôr by som rada informovala, že posunutie môže znamenať uh, uh, všetko možné, o obmedzenia pohybových schopností, taktiež zrakových e, a podobne. V mnohých regiónoch sveta, aj v krajinách AKT, sa postihnutie vníma ako kliatba alebo ako trest. E, božstva rodiny sú zahanbené, e, nechávajú deti s postihnutím schované doma. Ľudia, ktorí žijú s postihnutím, sú vystavení E, zanedbaniu. Okrem toho aj e, v situácii chudobe sú ešte ich e, situácie zhoržené. Rodiny často nie sú ochotné posielať deti s postihnutím do školy. 98% týchto detí nemá prístup k bezplatnému všeobecnému druhu vzdelávania v rozvojových krajinách a ak áno, tak učitelia nevedia, ako ich zapojiť do tried je potrebné vytvoriť infraštruktúru, aby sa vyhovelo ich vzdelávacím potrebám. Menej ako 5 dospelých, ktorí žijú s postihnutím v krajinách AKT, eh, je gramotných. Ženy a dievčatá s postihnutím sú mimoriadne zraniteľné a sú trojnásobne viac vystavené riziku eh, rodového násilia než ženy bez postihnutia. Toto násilie eh, o ňom sa nejako neinformuje. Okrem toho, míra zamestnanosti ľudí s postihnutím je na polovicnej úrovni oproti ľuďom bez postihnutia a väčšina ľudí s postihnutím v rozvojových krajinách, eh, ktorí sú v eh, produktívnom veku, sú nezamestnaní a žijú v chudobe. Zohľadom na toto naše spoločné parlamentné eh, združenie prijalo v roku 2011 správu o inklúzii osôb s postihnutím v rozvojových krajinách. Chcela by som dať slovo pánovi Larsovi Boselmanovi, ktorý je riaditeľom oddelenia um, pre medzinárodnú advokáciu a združenia v rámci CBM. Pán Boselman presadzuje inklúziu osôb s postihnutím v kľúčových politických eh, oblastiach a procesoch na medzinárodnej úrovni. Napríklad agenda do roka 2030 a tiež podporujú úzkú spoluprácu medzi CBM a ďalšími medzinárodnými organizáciami. A potom by som chcela privítať pána Norberta Pereza, ktorý je prvým úradníkom na Pacifickom fóre pre postihnutie. Predtým pôsobil ako prezident a zakladateľ Pompej, spotrebiteľskej organizácie, ktorá zahrania ľudí s postihnutím. Tiež pracoval pre štátnu vládu Pompej ako policajný úradník 14 rokov a tiež bol následne vymenovaný ako, ako pridružený sudca pre Madoleny, teda jeden, severný mm, oblasť eh, mikronéskeho eh, ostrova Pompej. A tam eh, v tejto funkcii pôsobil 9 rokov. Ešte raz vás srdečne vítam a dávam vám slovo. Nech sa páči. Pani spolupredsedajúca, vážení poslanci z krajín AKT Európskeho parlamentu, každý, kto ste tu. Všetky protokoly by som chcel dodržať a chcem sa vám najprv poďakovať za pozvanie, za to, že tu môžeme byť, ako aj ďalšie organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa vyjadrujú k ďalším témam na programe. Je to teraz už dobre etablovaná prax našeho spoločného parlamentného zhromaždenia a Veľmi si to vážime. Takže určite sa chcem poďakovať spolupredsedom a všetkým vám za to, že ste vytvorili takúto situáciu v posledných rokoch. Teraz chcem povedať niekoľko slov k našej organizácii e, CDM. CBM je kresťanská medzinárodná rozvojová organizácia, ktorá chce zlepšiť kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím v chudobných eh, komunitách. Táto jedna veta je už sama o sebe ambicióznym programom a mandátom. Týka sa mnohých oblastí života od prístupu k základným sociálnym službám, ako je vzdelanie, zdravotníctvo, zamestnanosť a mnohé ďalšie. A taktiež rieši otázku toho, ako zmeniť spoločnosti a krajiny a ako z nich spraviť lepší, lepšie miesto a inkluzívnejšie miesto pre život aj takýchto ľudí. Znamená to zmeny v postojoch, čo je veľmi dôležité, rozpočtoch, politikách a mnohých ďalších veciach. A v tomto širšom kontexte CBM pracuje aj v tejto oblasti, ktorú nazývame advocacy, obhajovanie. Ja za to zodpovedám. Ide o dlhodobú činnosť, zaangažovanosť z EÚ a s e, AKT EU partnerstvom. A posledná vec k predstaveniu organizácie. My pracujeme v partnerstve a vy, pani spolupredsednička, ste už toto naznačili v úvode. Veľmi aktívne pracujeme v partnerstve EU a KT prostredníctvom našeho členstva Concord a ACTB to sú tieto organizácie pre zdravotne postihnutých, medzinárodné organizácie, väčšina z vás to tu pozná a vždy sme sa snažili dosiahnuť dve veci. A síce občianská spoločnosť má dôležité miesto v spoločnom parlamentnom zhromaždení a vzťahov medzi AKT a EÚ. A ide nám o zahrnutie osôb s postihnutím to chceme, aby bolo aj v jadre diskusy tu na spoločnom parlamentnom zhromaždení. E, uznesenie z roku 2011, ktoré je teraz zrelé na novelizáciu, bolo to, čo sme sa držali a chceli sme sa e, chceli sme dosiahnuť jeho výsledky a teraz sa chceme pripraviť na čas na ďalšiu revíziu. A je to, ako som povedala, dlhodobá zaangažovanosť a Keďže sme boli aj spoluautormi e, tohto uznesenia, chceme byť aj spoluautormi nového. Skôr ako poviem niekoľko konkrétnych slov o tom uznesení, chcem nám pripomenúť, ako sa mení globálny obraz z hľadiska práv osôb so zdravotným postihnutím. Môžeme povedať, že od prijatia uznesenia tu spred šiestich rokov došlo k veľkému pokroku v politickom rámci aj v právnom rámci pre postihnuté osoby v oblasti e, medzinárodného rozvoja. Dovolím si dokonca povedať, že dnes v roku 2017 z hľadiska právneho a politického rámca sme na tom lepšie, než sme na tom boli kedykoľvek v minulosti. Niekoľko príkladov na ilustráciu tohto optimistického obrazu. Napríklad osoby so zdravotným postihnutím sú zahrnuté v dôležitých rámcoch, ktoré sa prijali v minulých rokoch, Agenda 2030 napríklad, potom znižovanie rizik z katastrof financovanie pre rozvoj agenda Addis Abeba, ak sa vám páči táto terminológia, potom nová urbána agenda, čiže je tu mnoho takýchto rámcov v medzinárodnom kontexte, ktoré vznikli v posledných rokoch a všetky z nich, na rozdiel od predchádzajúcich rámcov, teraz explicitne uvádzajú aj zdravotne postihnuté osoby ako dôležitých aktérov a cieľovú skupinu. Samozrejme, to treba aj oslavovať, ale žiaľ, musím ešte povedať aj jednu ďalšiu vec, ako demystifikáciu. Nie je to, pretože tieto rámce teraz existujú, by znamenalo, že ich implementácia bude hneď e, realizovaná a že hneď to pomôže postihnutým osobám. Vy ako parlamentári viete, ako to funguje, je tu mnoho rámcov, a nie všetky z nich sa okamžite implementujú. A keď sa niektoré implementujú, tak sa čiastočne implementujú a na niektoré aspekty sa pozabudne. Takže, aby tieto rámce boli skutočné a pomohli osobám s postihnutým na Zemeguli a najmä v chudobnejších krajinách, ako sú krajiny AKT, tak je dôležité, aby vznikali partnerstva medzi občianskou spoločnosťou, hnutiami zdravotne postihnutých, parlamentármi a vládami a vládnymi inštitúciami, aby sa dosiahol prelom v takejto problematike. Nestane sa to automaticky, to je vždy e, niečo, čo si vyžaduje opakované angažovanie a tu naše spoločné parlamentné zhromaždenie môže byť veľmi dobrým zosilňovačom a hnacou sírou takéhoto, takéto zmeny. Ešte na záver by som chcel povedať niekoľko slov o uznesení a jej revízii. Je veľmi dobré, že máme takúto revíziu pretože máme mnoho správ, ktoré sa nie často čítajú, to je myslím zrejme, takže revíziu vítame. Revízia môže mať rôzne podoby. Treba si prebrať jednotlivé body, ktoré hovoria o akciách a ísť bod za bodom a povedať si, čo sa spravilo, ak sa správne pamätám, v týchto 23 akčných bodoch, ktoré sú v správe? To je dlhý zoznam, ale treba to spraviť a rovnako si ale myslím, že to nestačí. Je tiež dôležité nielen sa pozrieť na to, čo sa spravilo, ale aj analyzovať, či tie ďalšie veci, ktoré sa spravili a dosiahli, sa spravili kvôli správe alebo sa dosiahli inými mechanizmami. To znamená, že keď chceme vedieť, aký je výsledok a príspevok tohto uznesenia e, k zmene a k dosiahnutiu niektorých výsledkov. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá úvaha sa zaoberať tým, či výsledok bol vďaka nám alebo vďaka niečomu inému. A revíziu môžeme užiť nielen na to, aby sme sa tu dnes stretli na hodinu alebo na nejakom rokovaní. Máme ju využiť na to, aby sme sa pozreli na budúcnosť dohody z Kotonu. A Mali by sme sa zaoberať aj tým, čo sa stane e, po roku 2020 z pohľadu dohovoru z Kotonu a práva osôb so zdravotným postihnutím majú byť aj súčasťou tejto revízie a mali by sme to dostať až na ministerskú úroveň, aby sme sa pozreli na to, ako môžu budúce riešenia tak, aby sme dosiahli pokrok prostredníctvom EÚ a KT partnerstva alebo iného rámca, ktorý bude po ňom nasledovať. Potom my za seba ako naša organizácia budeme pripravení sprevádzať tento proces, pripravovať do neho vstupy spolu s našimi partnermi Dôležité je aj to, aby osoby s, s, s boli zapojené do diania a vedeli, čo sa deje. A kolega no, Dalbert vám bude hovoriť o skúsenostiach z Pacifiku a povie niečo o možných prioritách a kľúčových oblastiach života, E, ktoré, kde by chceli vidieť občania zlepšenia. A to by mohlo byť v ďalšom znení uznesenia. A ak dovolíte, tu by som sa vám poďakoval za pozornosť a odovzdal by som hneď slovo pani spolupredsedajúcej alebo kolegovi. V každom prípade ďakujem a rád odpoviem na vaše ďalšie otázky. Ďakujem veľmi pekne. Lars. A teraz by som dala slovo Nelbertovi. Ďakujem. V prvom rade chceme využiť túto príležitosť na to, aby sme sa poďakovali organizátorom za to, že tu môžeme vystúpiť. Ja som z krajiny ktorú volajú ktorá sa nazýva Federálne štáty Mikronézie. Sú tam štyri hlavné ostrovy. Hovoríme rôznymi jazykmi. Máme rôzne kultúry. A sme aj oddelení rýchlovodou. Ale ja som tu v mene nášho pacifického fóra pre zdravotne postihnutých je to regionálna mimovládna organizácia, ktorá vznikla v decembri 2002 a formálne bola inaugurovaná v júli 2004. Naše fórum e, prijalo potom Fidži a snažíme sa o to, aby sa naša organizácia stala formálnou organizáciou a vytvorila si regionálnu kanceláriu. To sme predniesli na valnom zhromaždení na konci roku 2004. V roku 2007 naše fórum bolo zaregistrované na Fidži a získali sme takto na sile v Pacifiku Stali sme sa organizáciou združujúcou osoby s postihnutím a ich organizácií. Austrálska vláda začala s našim fórom spolupracovať v roku 2008. Mali sme tri diskusie o stratégii, ako aj konzultácie v rokoch 2009, kde sme dostali prvýkrát financovanie z DIFE Takéto konzultácie, ako aj pomoc poskytnutá financovaním z júla 2010 a 2012. Naše fórum pracuje na inkluzívnej tichomorskej spoločnosti, kde by boli naplnené všetky práva osôb so zdravotným postihnutím. Našou víziou je regionálna organizácia, ktorá by predstavovala hlas osôb s postihnutím, tak aby sa dosiahlo ich zahrnutie do spoločnosti v súlade s dohovorom OSN o osobách so zdravotným postihnutím. Chceme zlepšiť situáciu osôb so zdravotným postihnutím v Tichomorí tak, aby boli využité kapacity týchto ľudí. Chceme to robiť pomocou ich reprezentatívnych organizácií a obhajovaním ich záujmov voči zainteresovaným stranám. Naše fórum je lídrom. Sme regionálnym fokálnym bodom pre problematiku zdravotného postihnutia a podporujeme rôzne národné e, organizácie, donorov a partnerov ako aj občianskú spoločnosť a súkromný sektor pri ich snahe zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím žili inkluzívny, bezbariérový život v spoločnostiach Tichomoria. Sprievádzame osoby s postihnutím a snažíme sa meniť ich vnímanie zo záťaže nehodných života. Poukazujeme na to, že sú to individuálne osoby s vlastnou dôstojnosťou a vlastnými schopnosťami a môžu byť prínosom pre svoje rodiny, komunity, spoločnosti a národy. Naše fórum podporuje vytvorenie a posilnenie organizácií osôb s postihnutím v pacifickom priestore, tak aby mohli lepšie obhajovať práva a dôstojnosť osôb so zdravotným postihnutím na vnútroštátnej aj miestnej úrovni. Na regionálnej úrovni naše fórum prostredníctvom svojich regionálnych sekretariátov spolupracuje s parlamentnými rozvojovými partnermi, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom aby e, realizovali inkluzívne politiky a postupy a reagovali na potreby týchto osôb, ktoré vychádzajú z aspektov kultúry, rodu a podobne. Stratégia vychádza z holistického prístupu, ktorý podporuje regionálnu spoluprácu v otázkach týkajúcich sa zdravotného postihnutia Naša práca je rozdelená do troch dôležitých oblastí, kľúčových oblastí. Po prvé, silnejšie udržateľné pacifické fórum, potom posilnenie partnerstiev a po tretie zvýšenie výskumu, zberu údajov a osvedčených postupov zdravotné znevýhodnenie postihnutie v Tichomori. Podľa UNESCO 17 obyvateľov Tichomoria má nejakú formu zdravotného postihnutia. Sekretariat Pacifického spoločenstva odhadol celkovo, že ide o 10 miliónov osôb, vyše 10 miliónov osôb v Tichomori. Tieto údaje ukazujú, že 1,7 alebo 1,8 milióna obyvateľov z tohto celkového počtu obyvateľov v Tichomorí má postihnutie. Tento počet osôb s postihnutím v Tichomori stojí pred mnohými problémami a bariérami, E, na svojej ceste k plnému využitiu svojich práv a zahrnutia do života spoločnosti, pracovnej sily alebo vzdelávania. A tiež e, postoje spoločnosti sú také, že ľudia s postihnutím sú často vylúčení zo spoločenského života komunít. E, ľudia so zdravotným postihnutím nielen e, majú menej ako by ľudských práv než ostatní, ale tiež sú vystavení neviditeľnosti vo svojej komunite podľa Medzinárodnej organizácie práce. Nedostatok osvety v komunitách, taktiež diskriminácia a negatívne postoje, predsudky, neznalosť a taktiež neochota politických predstaviteľov komunít e, vzdať sa týchto predsudkov bráni ľuďom s postihnutím zúčastňovať sa na dianí. Naše fórum sa snaží o to, aby sa upozorňovalo na to, že v oblasti e, bývania taktiež e, dopravy, zdravotnej starostlivosti, prístupu e, na verejné miesta, taktiež prístupu k službám. Je situácia mimoriadne zlá. ako 10 detí so zdravotným postihnutím v Tichomori je v školách v porovnaní s 70 detí bez postihnutia. Táto nízka miera integrácie spôsobuje vysokú nezamestnanosť ľudí s postihnutím a podľa odhadov OSN je to dvojnásobne vysoké než vo všeobecnosti u zvyšku populácie podľa Medzinárodnej organizácie práce. Miera nezamestnanosti u ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Tichomoria je na úrovni 50 až 90 17 krajín podpísalo alebo ratifikovalo dohovor o právach ľudí s postihnutím. Tento dohovor znamená, že sa predbežne podporili záväzky z tohto dohovoru, ale tieto krajiny nie sú zaviazané k náprave. Krajiny, ktoré to podpísali, Dokonca niekedy pristupujú k podkopávaniu cieľu zmluvy. Ratifikácia znamená, že štát súhlasí s tým, aby bol právne viazaný um, všetkými klauzulami dohovoru. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne. za vaše vyjadrenia, ktoré boli veľmi obsažné. a priblížili nám činnosť vašich organizácií v prospech ľudí s postihnutím. Chceme vedieť, čo sa v regióne deje. Chceme pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím aj v regióne. Ehm, Tichomoria, chcela by som najskôr dať slovo svojej spolupredsedajúcej. Pani Birder, ďakujem. Ďakujem. Um, it's, it doesn't seem like it was... Nemám pocit, eh, ako keby už to bolo tak dávno, od roku 2011, čo sme písali spolu tú správu Norbert, eh, beží to naozaj veľmi rýchlo. A veci sa postupne posúvajú ďalej v porovnaní s tým, odkiaľ sme začínali. Eh, keď si pozrieme na rozvoj cieľe milénia, tam neboli vôbec ľudia s zdravotným postihnutím, nám sa podarilo to napraviť. Už sú zahrnutí spätne. A teraz sme v druhej fáze, v novej fáze cieľov udržateľného rozvoja. To má vplyv nielen na rozvojové krajiny, ale má to vplyv na všetkých, aj na Európsku úniu a ľudia so zdravotným postihnutím sú zahrnutí. Teda došlo k dosť značnému zlepšeniu hľadiska ambícií aj legislatívy. Ešte stále sa však len uvidí, či naozaj aj teréne, v praxi ľudia so zdravotným postihnutím, najmä v rozvojových krajinách, sú vnímaní ako ľudia, nie ako záťaž či bremeno. Žiaľ, často sú vnímaní ako bremeno, neinvestuje sa do ich vzdelávania, Už sme počuli rôzne podivodné argumenty, že je drahšie vzdelávať ženy a podobne. E, samozrejme, to nie je pravda. E, sú potrebné isté úpravy, e, dajme tomu, infraštruktúru infraštruktúre škôl. Niekedy si to vyžaduje sa zákroky, ale tá návratnosť je obrovská. To, že sa tí ľudia môžu zapájať na dianí v spoločnosti, môžu sa plne podielať na v živote a to má obrovský potenciál pre celú spoločnosť. Správa žiada aby sa každé dva roky vypracúvali hodnotenia správy. Veľmi by ma zaujímalo, čo k tomu povie komisia, pretože od nej sa žiada táto povinnosť výkazníctva každé dva roky. Musíme si položiť otázku, či dokážeme lepšie zhromažďovať údaje, aby sme dokázali aj zmerať situáciu. Bez takéhoto zmerania totiž nebudeme mať predstavu o tom, ako sa situácia vyvíja, či sa zlepšuje alebo nie. A tiež by som sa chcela opýtať, ako komisia vníma ciele udržateľného rozvoja, či to pomáha situáciu zlepšovať. Možno e, ten počet krajín AKT, ktoré e, podpísali CRPD, možno by ako delegáti by ste sa mohli obratiť na svoju krajinu a opýtať sa, či vaša krajina podpísala tento dohovor o právach ľudí s postihnutím. E, chcela by som sa dostať aj k štatistikám o deťoch, ktoré sa dostávajú do škôl, k vzdelávaniu. Máme um, totiž povinnosť podchytiť deti už v mladom veku a tiež eh, nakoľko dosahujeme pokrok v rozvojových projektoch, ktoré Európska únia financuje v krajinách HKT, či je bežné, že je súčasťou týchto projektov aj aspekt eh, vyhovenia potrebám ľudí s postihnutím. Mali by sme sa tiež pozrieť na to, ako táto správa pomáha a či pomáha. V tomto výbore sme vypracovali mnoho rôznych správ aj v iných výboroch. Ja si často kladiem otázku, či sa len niekam založia na policu, alebo či sú nejakým spôsobom aj prínosné. Možno by sme sa mohli snažiť trošku vyrešeršovať, či tieto správy prinášajú nejaké výsledky. Stojí nás to veľa úsilia, veľa času Všetci sa samozrejme v tomto procese učíme, ale či sú tieto správy napokon aj prínosné do, do praxe. Bez tejto analýzy nebudeme vedieť, ako postupovať ďalej v priebehu ďalších rokovaní v rámci Kotonu, ako zaistiť dostatočnú ochranu aj pre ľudí eh, s rôznymi druhmi postihnutia či nepostihnutia. Mali by sme sa taktiež pozrieť na kvóty ktoré platia v rôznych krajinách, tak infraštruktúra a tak ďalej. Ja za každým, keď navštevujem Afriku, som dosť zarazená, že sú tam rôzne tabulky, e, že Európska únia prispela k tejto ceste, alebo Čína financovala tú čiovnú cestu a nie sú tam žiadne chodníky a pritom Afričania chodia peši veľmi veľa. To ma naozaj vždy zaráža. Ak nemáte auto, nemôžete sa dostať ani k autobusu, dajme tomu, ak dajme tomu ste v invalidnom vozíku, tak naozaj nemáte možnosť sa nikam dostať. Ešte raz e, chcem zdôrazniť, že nás veľmi teší, že ste prišli ste medzi nás, e, že ste nám mohli priblížiť rozsah tohto problému, ktorý je naozaj obrovský. Teším sa naozaj už teraz na vyjadrenie komisie o možnom pokruku po tejto správe. Ďakujem. Vystúpenie bez mikrofónu. Yeah.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 význam toho, aby sme boli informovaní, čo sa deje v teréne v týchto krajinách a ak normy alebo úpravy prinášajú nejaké zmeny pre handicapovaných. Konkrétne v prípade mojej krajiny, Kene, inklúzia handicapovaných národných záväzkoch, to je niečo, čomu pripisujeme veľký význam a preto by som e, rád pripomenul, že obaja hostia a, pardon, a že naši kolegovia z Kene e, boli spoluspravodajcovia v tejto téme v Lome v 2011. Kenia bola na čele toho, že do svojej sociálnej politiky začlenila aj aspekt handicapovaných. Išlo o to, aby sa táto zložka obyvateľstva zúčastnila aktívne aj občianského života, aby títo ľudia mohli pracovať vo verejnom živote, mohli byť volení, aby aj ženy a muži mali prístup rovnaký prístup k verejným funkciám, boli zastúpení na jednotlivo všetkých zložkách, regionálnych zložkách. Všetky správne rady verejných inštitúcií Je platí tam také pravidlo, že e, nemôže tam byť viacej ako dve tretina ľudí jedného pohľavia a teda je tam aj stanovené určité percento pre handicapovaných, rovnako ako v riadiacich verejných funkciách vo vláde. Máme Národnú radu pre handicapovaných a tam sa prijali také opatrenia, aby títo občania sa lepšie mohli zúčastňovať ekonomického života. Existuje Národný fond pre rozvoj, určený pre tieto osoby. Ide o emancipačný fond, ktorý je určený len pre handicapovaných a jeho cieľom je eh, doplniť alebo nejakým spôsobom navyšiť ich príjmy Ide o priame príspevky pre vážne handicapovaných. E, pre týchto ľudí sú to rôzne príspevky na výživu alebo e, potreba e, pomoc pri hygiene alebo sa im určí nejaký ošetrovateľ, aby pomohol pokryť ich potreby Kompetentné kenské ministerstvo spustilo plán, ktorý má umožniť to, aby aj vzdelávací personál, pedagogický personál venoval špecifickú pozornosť handicapovaným. Handicapovaní tiež dostávajú od štátnych firiem 30 eh, alebo kvót eh, na verejných tendrov. Ďalší rečník. Áno, to je cesta, ktorou by sme sa mali vybrať. Cieľom každého parlamentného orgánu je e, to, aby sme sa dopracovali k istej dohode. A v článku 25 dohody sú normy o ľudskom rozvoji a keď hovoríme o handicapovaných, Musíme sledovať dohovor akým spôsobom sa aplikuje v národnej legislatíve. V Gambii pripravujeme zákon pre handicapovaných. E, je a kapitola 31 našej ústavy. Táto hlava sa venuje práve handicapovaným. Ale samozrejme jedna vec je legislatíva a druhá vec je, že ju treba aplikovať. lebo s týmito normami treba zmeniť veci od začiatku, napríklad pri verejných zákazkách, pri objednávaní a pri budovaní verejných budov, infraštruktúr. Keď chceme budovať krajinu a keď nechceme zaostávať, tak musíme už teraz začať budovať nástroje a vytvárať inštitúcie Takže musíme mať infraštruktúru a ne, ja nebol by som rád, keby sme tu používali nejaké argumenty, že sme chudobní. Nechcem znovu počuť toto slovo. Sme dostatočne bohatí, každá krajina má dostatok zdrojov. Čím trpíme, to je chudoba ducha a chudoba politik a musíme sledovať, e, kde sú e, tie najlepšie praktiky, skúsenosti a rozvieť v tomto smere naše politiky a uvažovať o našom rozvoji. Ghana, nech sa páči. Madam Chair, and let me also thank the... Ďakujem. Chcel by som poďakovať za to, že ste mi udelili slovo. Rovnako by som rád poďakoval za vaše úsilie pri riešení problémov handicapovaných osôb. Je až strach si pomyslieť, ke, aké vysoké percento ľudí na svete trpí nejakým zdravotným handicapom. A 70 až 80 týchto ľudí nemajú prácu. To sú hrozné štatistiky, hrozné čísla. Existujú medzinárodné normy a dohody, ktoré sú platné a ktoré sa venujú aj základným právam handicapovaných, ale dennodenne tieto osoby musia čeliť naozaj diskriminácii rôzneho druhu. Ak chceme maximálne využiť potenciál občanov, ktorí žijú v krajinách AKT aj v EÚ, tak musíme maximalizovať potenciál nás všetkých a preto potrebujeme politiky sociálnej inklúzie. Čo to znamená? Znamená to to, že aby ten, kto trpí nejakým zdravotným postihnutím, handicapom, nesmie byť diskriminovaný. V mojej krajine v Ghane sme predložili zákon pre e, handi- o handicapovaných v roku 2006, aby sme vytvorili platformy pre handicapovaných, aby mali rovnaký prístup k vzdelávaniu aj k práci a aby mohli využiť všetky svoje práva. Nede tu len o to, aby sa uh, schválil zákon a uviedol zákon do praxe, ale treba skutočne sledovať, aby sa aj aplikoval. E, aj dohody a legislatíva medzi EÚ a AKT krajinami, ak máme aj nejaké dohovory, ustanovenia, ale ak neexistuje praktická vola ich aplikovať, tak potom neprináša to žiadne dôsledky. Včera Ghana ratifikovala marakešský dohovor, ktorý bol schválený v roku 2013. Včera, presne včera sme to ratifikovali. This all important program, uh, uh, we, we, we, uh, we are here, but we, we, we've learned that it's been um, ratified. Ďalšia vec. Konečne sa nám podarilo e, tento dohovor z Marrakešu ratifikovať a slúži na to, aby všetci tí, ktorí boli nejakým spôsobom handicapovaní, aby mali príležitosť e, prístupu k dielam, ktoré e, sú napríklad nejakým spôsobom zvuchovo zachytené, hovorím o umeleckých dielach. Rovnako e, týkajúca aj iných záležitostí v súvislosti s marakežským dohovorom. Ďakujem všetkým za toto úsilie, že e, myslíte na tých, ktorí sú handicapovaní a že vaša asociácia spôsobuje že aj títo ľudia majú možnosť prehovoriť. Ďalší rečník. Ďakujem. Ja si myslím, téma, o ktorej diskutujeme, je, je rovnako významná ako všetky tie, ktoré sme preberali od rána. Významný pomer celosvetového obyvateľstva podľa posledných odhadov je vysoké a preto je potrebné o tejto otázke diskutovať. A ja ďakujem hosťom, že vo svojich vystúpeniach boli veľmi konkrétni a súhlasím s nimi, že sa zaznamenal pozitívny vývoj napríklad v Čade pred desiatky pred asi desiatimi rokmi e, sme prijali špecifický zákon o handicapovaných. Bol uvedený do praxe a môžem vás informovať, Dokonca v čade sme mali jedného e, handicapovaného ministra. Teraz máme dvoch ministrov s handicapom, teda osoby s handicapom, ktoré majú ministerskú funkciu. Tým by som len chcel zdôrazniť, že túto otázku berieme naozaj vážne včade. Ale požiadal by som vašu organizáciu, aby sa zamerala predovšetkým na vzdelávanie handicapovaní, ak majú vzdelanie, tak majú právo, aby sa zúčastňovali života, aby robili to, čo robia všetci ostatní. Ale ak nemajú vzdelanie, tak, tak potom im vláda robí isté láskavosti a musí dovážať objekty, predmety alebo zariadenia, ktoré sú zdanené, takže treba naozaj venovať veľkú pozornosť delaniu handicapovaných, aby oni sami potom mohli a uplatňovať svoje práva. Ďakujem. Svazisko, nech sa páči dve minúty. Ďakujem, pani spolupredsedajúca. Ďakujem tiež hosťom, ktorí vystúpili. aj v Pacifického fóra pre handicapovaných. Je to tak významná téma. A keď hovorím, cítim sa tak pohnutý, eh, keď eh, vidím niekoho, keď sa stretnem s niekým, kto je handicapovaný a pritom Ide o to, že títo ľudia nepotrebujú našu ľútosť, potrebujú len našu podporu, aby mohli žiť ako ktokoľvek iný svoj každodenný život. Pretože myslím si, že žiadna handicapovaná osoba, žiadna osoba s postihnutým nechce byť závislá od niekoho iného. Chce žiť svoj život najlepšie, ako sa len dá. A ako si to predstavuje. V mojej domácnosti mám rodinného príslušníka, ktorý má isté zdravotné postihnutie a ja to teda viem veľmi dobre, čo to znamená. A viem veľmi dobre, ako sa títo ľudia cítia, keď dostávajú pomoc, ktorú potrebujú. Preto by som vyzval na tejto pôde, aby sme e, pomohli týmto ľuďom žiť nezávisle, nie s polutovaním. Nie, oni nepotrebujú od nás ľútosť. A oni sa môžu cítiť zranení, pretože e, chcú, aby ich ľudia akceptovali tak, akí sa narodili, aby umožnili, dali možnosť viesť normálny každodenný život. A aké sú možnosti, e, napríklad pracujú tam NGOčky, NGOčky získavajú fondy pre svoje programy a potom sa ich snažia rozvíjať. A tieto financie sa používajú na platenie platov, na prenájom kancelárií, zariadenia, ale často sa tam aj sa mrhá peniazmi, luxusné vozidlá a tak ďalej. Ak e, niekedy sú problémy s riadením alebo s manažmentom týchto fondov. The lifestyles of the people who... A nakoniec e, to, čo sa financuje financiami, ktoré sú určené na pomoc týmto ľuďom, tak sa skôr financuje životný štýl e, ľudí v týchto organizáciách. Pravdou ostáva, že sme v téme handicapovaných zaznamenali už veľký pokrok, Vypočuli sme si tu skúsenosti z viacerých krajín v Svazisku. Sme zaznamenali, že v kódexoch mestskej urbanizácie a mestského plánovania už sú špecifikované určité podmienky prístupu pre handicapovaných a Snažíme sa o adaptáciu štruktúr handicapovaným osobám. Ganz herzlichen Dank. Äh, ich hab der... Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pozorne som počúvala jednotlivých rečníkov. Táto téma äh, je relevantná aj pre Európu a je tu jedna vec, ktorá, ktorá mi leží na srdci. Viackrát sa hovorilo o tom, že v týchto ľuďoch je veľký potenciál, že ich treba podporovať, vzdelávať. To je všetko pravda. Áno, je to výborne počuť, že ministri, že máme v tej ktorej krajine, africkej krajine, ministrov so zdravotným postihnutím a myslíme si, že sa už veľa dosiahlo, ale chcem tu poukázať na iný aspekt. Existujú aj ľudia s postihnutím, ktorí nikdy, pretože majú také veľké postihnutie, ktorí nikdy nebudú môcť byť súčasťou spoločnosti z hľadiska práce, prispievania k nej, zarábania peňazí. Sú ľudia, takto vidia aj rodiny, ktoré pripravujú veľkú záťaž pre rodinu, pretože potrebujú veľkú opateru pomoc a samozrejme to stojí peniaze. A Takže okrem toho, že potrebujeme vzdelanie, pracovné miesta a podobne, to je jedna vec. Okrem toho musíme ale otvorene priznať, že existujú postihnutí ľudia, ktorí nikdy nedokážu naplniť tento cieľ. A tam pomôže len veľké srdce a solidarita. To znamená, že spoločnosti bez ohľadu na to, či v Európe alebo v Afrike, tieto spoločnosti musia uznať, že existujú ľudia, ktorí sa narodia, ktorí nikdy nedokážu pracovať, ktorí budú stať len peniaze, ale sú napriek tomu vítaní. A to je veľmi dôležitý bod. To znamená podporovať ich tam, kde sa to dá, to áno, ale súčasne uznať, že tam, kde to nie je možné, ich nesmieme preťažovať. Prosím, vždy budú ľudia, ktorí sú odkazaní aj na pomoc druhých a nedokážu si zarobiť. Myslím, že kľúčové slovo je solidarita. Zdraví pomáhajú chorým. Tí silní, ktorí dokážu pracovať, podporujú tých, ktorí nemôžu pracovať. To je presne tá istá situácia v Európe ako v Afrike Môžeme samozrejme podporovať programy, samozrejme programy, môžeme podporovať programy na podporu rodín, ale jednoducho potrebujeme si vážiť život, každý život, aj taký život, ktorý nepredstavuje pre spoločnosť finančný prínos. Um, komisia, môžete sa stručne vyjadriť k týmto témam? Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Európskej komisie. Zastupujem a rada by som sa vyjadrila k niektorým e, bodom, ktoré sme e, v spolupráci, ktorú sme rozvíjali pri prijímaní uznesenia z roku 2011 už tu bolo veľa povedaného, len aký bol e, ten politický kontext sa veľmi silno posunul a pozitívne. Pokiaľ ide o začlenenie handicapovaných, EÚ vychádza hlavne z odporúčaní uznesenia. Myslím, že EÚ aj zohrala obrovskú úlohu v začlenení handicapovaných do politik spolupráce a rozvoja. Ďakujem pánovi Perezovi. Ďalším hostom spomenula sa agenda 2030. Tento program sa zaviazal nenechať nikoho bokom, nevyčleňovať nikoho. Je tam jasný apel, výzva na to, aby sa handicapované osoby začlenili do našej spoločnosti. Aj väčšina medzinárodných textov prijatých v rôznych oblastiach začlenili aj handicapovaných do ich záväzkov. Takže e, súhlasíme s tým, že na medzinárodnej úrovni to povedomie neustále narastá. E, veľmi veľa práce sa urobilo aj na úrovni EÚ. Uistili sme sa, aby medzinárodné programy e, začleňovali aj otázky handicapovaných, aby boli v aby vychádzali aj z toho, čo je v ustanoveniach dohovoru OSN pre handicapovaných. Spomnula by som viacero bodov. Poprvé, nový európsky konsenzus o rozvoji. je jednou z dobrých európskych odpovedí na agendu 2030. Je to vzdielaná vízia a výsledok spolupráce pre rozvojovú pomoc medzi EÚ a členskými štátmi. Tento konsenzus potvrdzuje to, že vykorenenie chudoby je cieľ číslo 1 rozvojovej politiky uznáva prepojenie medzi handicapom a chudobou. A na základe toho obnovuje európsku angažovanosť prijať takú rozvojovú politiku, ktorá bude rešpektovať, hlboko rešpektovať ľudské práva. A to sa týka všetkých ľudských práv, všetkých osôb, A samozrejme chceme čeliť všetkým aspektom diskriminácie, ktorou trpia handicapovaní. Ďalší bod. Rozvojová politika EÚ má dvojaký prístup alebo dva aspekty. Sú to jednak pozornosť venovaná handicapovaným a špecifické aktivity a projekty pre túto časť obyvateľstva. Tie špecifické akcie EÚ financovala viacej ako 336 projektov v 95 krajinách v období rokov 2010 až 2016. Takže problematika, problematika handicapovaných je súčasťou rozvojovej politiky EÚ. Otázka začlenenia týchto osôb do spoločnosti a ich práv do všetkých rozvojových programov. To mm, zaznamenáva pomalší pokrok, ale čo môžeme pozitívne spomenúť, alebo e, akti- e, pozitívne akcie zvýšenie povedomia. vzdelávanie zamestnancov EÚ a Európskej komisie. V týchto otázkach prebieha každoročne, prebiehajú vzdelávania, integrácia práv osôb do rozvojových programov integrácia týchto aspektov aj v otázkach financovania. A tiež vytvorenie online platformy, kde sa zdieľajú informácia, skúsenosti, e, odborníkov, expertov z decíznych sfer, ale aj NGOčiek z terénu. Integrácia je síce pomalšia, a bilaterálna spolupráca, v bilaterálnej spolupráci je to ešte stále výzva. E, keďže naša DJ je dosť decentralizované, je tam viacej ako 100 delegácií, ale ako som už povedala, tretí bod, e, zaznamenali sme pokrok Spustili sme viaceré projekty a iniciatívy. koordinácii s členskými štátmi, s občianskou spoločnosťou, s organizáciami. Mm, jeden z príkladov, projekt financovaný finančným nástrojom financovania pre rozvojovú pomoc mm, Bridging a Gap. Oficiálne sa otvorí 5. decembra Ide o globálnejší prístup. za aktívne pôsobenie vysokého komisára OSN A potom aktivity, mohli by ste, prosím. a aktivity v piatich partnerských krajinách pre sektorové politiky. A to je hlavne zabezpečenie školskej dochádzky pre de- handicapované deti a tak ďalej. Do budúcnosti bude potrebné skonsolidovať existujúce projekty Ale všetko to, čo v diskusii bolo povedané, tak len ukazuje, že sme zaznamenali pokrok. Komisia bude naďalej rozvíjať svoje záväzky aj v rámci Poskotonu, v rámci agenty 2030 pre rozvoj a tiež v zmysle uznesenia tohto parlamentného zhromaždenia v úzkom kontakte s občianskými organizáciami a členskými štátmi. Ďakujem. A ešte teraz by som dala príležitosť na reakciu na to, čo tu zaznelo. Ďakujeme veľmi pekne. Tento počet vstupov sám o sebe ukazuje, že je tu veľký záujem v tejto miestnosti ďalej prispievať k mm, presadzovaniu práv osôb so zdravotným postihnutím. To je samo o sebe dobrá správa. Ešte by som sa vyjadril k niektorým snáď bodom, e, veľmi stručne, lebo inak dostanem časovú výstrahu a to nechcem. Pre mňa to kľúčové, čo tu počujem, je ten postoj, ktorý je potrebný v spoločnosti, či už v európskych krajinách alebo v AKT krajinách. To je samozrejme oblasť, ktorá sa mení od krajiny k krajine, ale tam ešte stále potrebujeme dosiahnuť väčší pokrok Potrebujeme mať určité politiky politicky, ale najväčšia výzva, kde je potrebná najväčšia, najväčšie investície, je zmena postoja. aby ich ľudia vnímali ako bežných občanov. A z tohto pohľadu je dôležité, čo môžeme my v našom zhromaždení urobiť preto. To je niečo, čo si berem odtiaľto ako návod na cestu vpred a na obdobie po uplynutí kotonského dohovoru. A určite bude spolupráca pokračovať a uvidíme, čo bude a potom tu sú ešte otázky toho dlhodobého prístupu. A musíme si to tiež úprimne povedať, že tieto veci neprinášajú výsledky o rok či dva, sú dlhodobejšie a preto sa aj ťažko predávajú aj v našich krajinách ministrom a politikom, ktorí by chceli vidieť rýchlu návratnosť investícií a pri dlhodobých investíciách tú návratnosť tak rýchlo nevidíte. Ja si myslím, že tento parlament je vhodným miestom na to, aby sme sa touto cestou vybrali. Potom tu vidím tiež veľký záujem o vytvorenie trvalejšieho dialógu a výmeny názorov o právach osôb s postihnutím, možno aj prostredníctvom spoločného parlamentného zhromaždenia. Na to by sa to nové uznesenie mohlo pozrieť. Mohli by sme sa pozrieť na to, ako vytvoriť takúto platformu a trvalejší dialog aby sme to tu nemali raz za 5-6 rokov tu v pléne. To je veľmi dobré síce, ale môžeme mať oveľa viac a e, kontinuálnejšie. A to by bolo veľmi dôležité, pretože to by nám umožnilo zistiť, čo funguje, čo nefunguje, čo funguje v niektorých krajinách a nie v druhých. A takáto výmena si myslím, že je veľmi dôležitá a spoločné parlamentné zhromaždenie je vhodným fórom je to fórum na debatu a výmenu a mali by sme ho to takto e, možno lepšie využiť. Mohol by som sa vyjadriť ešte mnohým ďalším bodom, ale v záujme času skončím tu. Ďakujem, Lars. Nerbert, chceš sa aj ty vyjadriť? Alebo ani nie? Takže ďakujem veľmi pekne. Teraz by som rada mene Výboru pre sociálne veci a rozvoj poďakovala Larsovi aj druhému hostovi eh, za ich vyjadrenia. Ďakujem ešte raz. Chcem sa poďakovať aj komisii, aj všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie. Ďakujem. Teraz prejdeme bez ďalšieho zdržiavania. Very much in um,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 Teda okay, you can video conference okay. with, with Mr. Fuller. Ah. Our item number eight on the agenda. Náš 8. bod na programe sa týka e, spoločenských a ekologických dôsledok dôsledkov urbanizácie, najmä správneho riadenia e, priemyselného a e, odpadu a odpadu z domácnosti v krajinách AKT. Máme tu na programe výmenu názorov e, z Pure Earth e, prostredníctvom videokonferencie. Spojíme sa s New Yorkom, kým sa to všetko nastaví. Mali by sme vymenovať e, spoluspravodajcov. Tí už boli vymenovaní aj na strane AKT, aj na strane Európskeho parlamentu za AKT. Je to Lači Salav z Gambie a z Európskeho parlamentu. zle som vyslovila toho priezvisko Eleny Deo Karuzie, spravodajkyňa za Európsky parlament. Oh, right, okay. um, you... Dajme priestor pánovi Salá, ktorý je jeden zo spoluspravodajcov, aby sa vyjadril o malý okamih, ale rada by som ešte poznamenala, že vzhľadom na e, dramatický posun k urbanizácii v krajine HKT medzi rokmi 2010 a 2035 sa očakáva, že urbánska populácia subsahárskej Afriky sa očakáva, že sa dvojnásobí zhruba 298 miliónov na 697 miliónov a e, do konca 21. storočia, do polovice 21. storočia sa očakáva, že viac ako miliarda ľudí bude žiť v mestách. Aj keď urbanizácia má potenciál podporovať hospodársky rast a tiež rozvoj, tiež prináša so sebou obrovské výzvy, okrem iného aj z hľadiska zlepšovania spravovania odpadovej politiky, pretože sa zvyšuje samozrejme miera odpadu e, postupnou urbanizáciou Mohla by som k tomu ešte povedať veľa, ale myslím, že najskôr by som dala slovo spoluspravodajcovi. Viem totiž, že pán Sala k tomu má veľa čo povedať. Nech sa páči, dáma mám slovo a potom sa budeme môcť spojiť s Pure Earth prostredníctvom videokonferencie. So we shall hear from our co-rapporteur, our co from the EP. Pani spoluspravodajkňa z Európsky parlament nie je prítomná. Teda vyjadrí sa pán Sala na 4 minúty. Ďakujem. Je to začiatok vnímania zodpovednosti, ktorá mi bola zverená spolu s kolegyňou z Európskeho parlamentu. Je dôležité nastaviť parametre. Úloha spočíva v tom vyhodnotiť spoločenské a ekologické dopady urbanizácie, najmä z hľadiska správneho nakladania s priemyselným odpadom a odpadom z domácnosti. Chcel by som k tomu ešte dodať aj medicínsky odpad, ak by som mal túto možnosť, ale to mi neprislúcha možno. Naša parlamentná skupina by si želala presadzovať e, vývoj agendy parlamentnej skupiny na vyššiu úroveň, posunúť to na vyššiu úroveň. Jeho úloha, teda úloha tohto nášho výboru je konzultatívna, poradná, ale dúfame, že naša správa prinesie zvýšenie možnosti dohľadu pre naše parlamentné zhromaždenie. Chceli by sme postupovať tak, aby sme dokázali pomenovať konkrétne osoby, ktoré nám dokážu poskytnúť viac informácií k trendu, k urbanizácii v kontexte krajín EU a JKT. A tiež sa chceme zamerať na spoločenské ekologické dopady. v prípade priemyselného dopadu aj do odpadu z domácnosti. Chceme eh, viesť konzultácie, chceme žiadať tiež o dokumenty od krajín AKT aj od orgánov Európskej únie. Chceme zhromaždiť čo najviac poznatkov, eh, dôkazov, ktoré boli, by boli relevantné v našej správe, tak aby sme mohli predložiť stanoviská zistenia, aby sme mohli ďalšie postupy správne nasmerovať, tak aby urbanizácia, ku ktorej dochádza v súčasnosti spontánne, zdá sa, aby sme ju dokázali lepšie riadiť vhodným spôsobom a tiež všetko, čo obnáša urbanizácia, aby sme si to správne zanalizovali. Vážená pani spolupredsedajúca, všetci veľmi dobre vieme, že v krajinách AKT obyvateľstvo sa presúva z vidieckej oblasti do mestských oblastí, polospodársky orientované spoločnosti s nízkou mierou industrializácie Očakáva sa, že populácia miest bude na úrovni 40 až 60 z celkovej populácie bez eh, v podstate akýkoľvek spôsobov zamestnať sa pre týchto mladých ľudí. A je to faktor, ktorý vplyvňuje aj migráciu. Motivuje to ľudí, aby odchádzali, aby hľadali lepšie možnosti zamestnať sa inde. Tiež je dôležité pamätať na to, že keď sa ľudia sústredujú v mestách, miesta je menej, tak e, vzniká aj otázka hromadenia v kontexte bývania, dopravy, a dokonca aj obsadzovania priestoru, poskytovania rôznych zariadení, e, ktoré ľudia potrebujú k životu. Má to všetko dopad na znečisťovanie životného prostredia, na e, odpadové hospodárstvo. Keď sa pozrieme e, na centra našich miest, vidíme, že sú to v podstate getá práve preto, e, že sa nedarí vysporadúvať sa s odpadom z domácnosti. Okrem toho vidíme aj že priemysel, ktorý prichádza do týchto rozvojových krajín, je často tzv. špinavý a prichádza len preto, že nikde inde by nebolo možné umiestniť a dôsledku toho sa znečistuje životné prostredie, vody a to v čoraz väčšej miere. Modrá ekonomika bude významne ovplyvnená, ak nebudeme schopní lepšie plánovať Mm, odpadový manažment. Vidíme, že nám umiera čoraz viac rýb v našich vodách v dôsledku priemyselného odpadu, ktorý sa do týchto vôd dostáva. Teda je dôležité venovať sa týmto témam systematicky tak, aby sme zistili, na čo sa môžeme zamerať, aby sme nastolili vhodné vysporiadovanie sa s odpadom. Nie všetky druhy odpadu sú rovnaké. Odpad e, sa dá vnímať aj ako zdroj. Na toto musíme pamätať skutočné recyklovanie nám umožní e, využiť e, odpad opätovne, bez toho, aby škodil životnému prostrediu. Teda chceme sa zamerať na osvedčené postupy v manažovaní odpadu, aj priemyselného, aj z domácnosti, tak aby sme predchádzali okrem iného aj rôznym infekčným ochoreniam a rôznym iným druhom ochorení. Tiež sa chceme pozrieť na otázku zamestnania, industrializácie, spracovania malých a stredných podnikov, Prečo raz väčší počet ľudí, mladých ľudí, ktorí žijú v mestách, taktiež vzdelanie pre týchto ľudí, už sa stáva štandardom sprístupnenie aj základného vzdelania. V mnohých prípadoch títo ľudia sa však nebudú schopní zamestnať a uživiť sa. Teda toto všetko chceme zohľadniť pri tejto téme. Je to téma, ktorá v podstate zahrňa aj všetky ostatné témy. Je to obrovská misia a pokúsime sa vďaka vašej spolupráci postaviť sa k nej čo najzodpovednejšie vytvoriť potrebnú štruktúru a základy na zhromaždenie všetkých potrebných eh, dôkazov a znalostí a predložiť potom čo najprínosnejšiu správu v spolupráci s mojou kolegyňou, tak aby sme eh, zaistili čo najväčší prínos. Ďakujeme pekne, pán Salám. Som presvedčená o tom, že naozaj do toho vložíte všetko. Pán Fula, riaditeľ Pure Earth, už e, počul aj vystúpenie e, pána spoluspravodajcu. Nie je tu s nami osobne prítomný, ale máme možnosť spojiť sa s ním prostredníctvom videokonferencie. Teda chceli by sme ho týmto privítať takto virtuálne medzi nami. Ďakujeme za to, že si našiel čas na stretnutie s nami takto virtuálne, že sa s nami podelí o svoje skúsenosti, znalosti tematike, ktorú dnes rozoberáme. Nech sa páči, máte 10 minút na svoju prezentáciu.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 Ďakujeme pekne, pán Fule, za túto prezentáciu. Žiaľ, nevideli sme všetky grafy, ani vašu prezentáciu. Myslím si však, že ju máme k dispozícii a môžeme to rozdať prítomným v papierovej forme. Takže, ak súhlasíte, teraz otvorím diskusiu, ak by sa prítomní chceli vyjadriť k tejto téme. a potom sa budete môcť opäť zapojiť. Ďakujeme ešte raz. Najskôr dostane slovo pani Birder. Ďakujem za prezentáciu. Je nám ľúto, že sme nevideli eh, vašu prezentáciu, ale niektoré z tých čísel, ktoré ste uviedli, sú naozaj veľmi alarmujúce, znepokojivé. Ale v každej kríze je treba vidieť príležitosť. Mňa vždy zaráža keďže som z Británie a celkovo zo západnej Európy tá rozsiahla urbanizácia, ktorá sa udiela v 19. storočí, hnala ľudí z vidieka do miest za prácou. V dôsledku industrializácie vznikali mestá, postupne sa rozrastali, taktiež sa budovalo bývanie a továrne pre týchto ľudí z vidieka, čo lákalo ľudí z vidieka Teraz v súčasnosti dochádza k tomu, že ľudia odchádzajú z vidieka, nie však za prácou do miest. Jednoducho z vidieka odchádzajú a preto vznikajú slamy. A tak spôsobujú znečistenie, nemusia čeliť dôsledkom tohto znečistenia. Vaše e, dôkazy a vaše údaje, ktoré uvádzate v prezentácii, dokazujú, že e, odpadový manažment zahrňa aj pracovné miesta. Môžeme to vnímať e, ako priaznivú príležitosť, ak by sa nám aj vďaka tomu podarilo vyčistiť našu planétu, ale tiež zároveň vytvoriť pracovné miesta, ktoré ľudia tak naliehavo potrebujú v mestských oblastiach. Teda ja by som to vnímala ako príležitosť za celou toto katastrofou. Zdá sa, že my ľudia eh, máme naozaj um, obrovskú schopnosť ničiť eh, všetko, čo so sebou nechávame. Má to však aj konkrétne riešenia. Bude veľmi zaujímavé hľadať ich spoločne pri spisovaní tejto správy. Ešte raz ďakujem za vašu prezentáciu. Ďakujeme. Teraz otváram diskusiu pre ostatných prítomných. Nech sa páči. Gambia. Gambia. Máme k dispozícii správu Snažíme sa koordinovať e, s autorom. A v tomto procese by sa malo jasne ukázať, čo sa dá zmeniť z odpadu na zdroj, na surovinu a čo by si vyžadovalo preventívnu stratégiu, pretože spodné vody sú znečistené ak sú teda spodné vody znečistené, ako sa dajú vyčistiť, je dôležité preto hľadať možnosti e, konať preventívne, tak aby sa vynaložilo čo najväčšie úsilie v snahe konať preventívne, ešte predtým, než dôjde k znečisteniu takýchto zdrojov a tiež, čo by si vyžadovalo ehm, čistenie, ako vybudovať inštitúcie v krajinách HKT, ktoré sa na to zamerajú. Musíme sa totiž snažiť, e, aby sme sa neposunuli opäť na úroveň, ktorých krajiny AKT budú závislé od externej agentúry, ktoré budú musieť platiť za nejaké služby. Je dôležité budovať kapacity a taktiež zaistiť e, presun tých znalostí, vedomostí miestnym, tak aby tým vznikli e, možnosti vysporiadať sa s tým e, priamo na mieste. Dúfame, že vďaka tejto spolupráci sa podarí jasne pomenovať, čo už sa robí, čo by sa ešte dalo urobiť s cieľom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 to be able to assist and provide assistance to governments to have them develop that capacity. Thank you much. Thank you for the intervention. I... Ďakujem za tento vstup a teraz by som zdala slovo komisii, aby sa tiež vyjadrila k tejto problematike. Ďakujem pani predsednička, vážení poslanci. Pokiaľ ide o komisiu, tak môžeme len podporiť to, čo tu zaznelo. Ide o závažný problém. Je to komplexný problém, ktorý sa týka urbanizácie, ale súčasne je to aj príležitosť riešiť efektívne tieto výzvy. Vrátanie environmentálnych a ešte veci, ktoré nie sú tak známe, pretože máme viditeľné znečistenie aj menej zneč- viditeľné znečistenie. Pokiaľ ide o nás, sme veľmi radi, že sa tomuto začína venovať pozornosť. A pokiaľ ide o urbanizáciu, tak sa budeme viac zameriavať na zdieľanie skúseností z oblasti urbanizácie využijeme európske skúsenosti, umožníme výmenu medzi mestami na juhu, pripravujeme už interný dokument v tomto duchu, ktorý by bol strategickým usmernením toho, čo môžeme ďalej robiť, tak aby sa to dostalo do rôznych prúdov tém. V životnom prostredí to bolo druho v právnom prúde a pokúsime sa zdieľať mm, skúsenosti, ktoré máme. Teraz, ako vidíme tú urbanizačnú časť, nie je to tak, že by sme na to mali nové financie. Skôr ide o lepšiu adresnosť toho, čo robíme v našich národných a regionálnych obálkach máme aj urbanizačné programy, ako je odpadové hospodárstvo a rozvoj miest v dialógu s tými krajinami, regionálnymi štruktúrami a podobne. Momentálne hovoríme o tom, ako pomôcť miestnym orgánom, samozprávam. Tam sa zameriame na budovanie kapacít, spôsobilosti týchto samozpráv v mestách najmä aby mohli lepšie riešiť problematiku životného prostredia, odpadového hospodárstva a podobne. A napokon je tu ešte jedna vec, to je, keď riešime odpadové hospodárstvo, tak potrebujeme aj investície a aj tu sa budeme snažiť mobilizovať podporu, prístup k financovaniu cez blending, cez nový európsky investičný plán, aby sme napomohli prístup k financiám Teším sa na túto prácu, spoluprácu a budeme jej pomáhať, ako len vieme. Ďakujem, pani e, predsednička. Ďakujem, Lars. Chcem sa spýtať, či sa chce ešte niekto vyjadriť. Pán Fuller, chcete niečo povedať? Teraz vás vidíme. Apologies that our video did not work successfully. Um, and um, I look forward to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 komisii za ich vstupy. Prezentácia pána Fullera vám určite pomôže vo vašej budúcej práci. Teraz by som chcela veľmi stručne pripomenúť, ako vyzerá harmonogram tejto správy. Dnes, 12. oktobra 2017 v Bruseli, sme mali prvú výmenu názorov. Nie je to zatiaľ veľa, ale je to prvá výmena názorov. 16. decembra 2017 na 34. zasadnutí AKT EU JPA budeme mať výmenu názorov na základe pracovného dokumentu, ktorý pripravia spoluspravodajcovia marci 2018 v Bruseli počas in, medzi zasadnutia sa stretnú spolu spravodajci a prednesú návrh správy, kde bude aj návrh uznesenia. A v júni 2018 Dovidenia, pán Fuller. A v júni 2018 preskúmame túto správu pred jej konečným prijatím. Najprv to preskúma náš výbor, potom AKPEU spoločné parlamentné zhromaždenie počas plenárneho zasadnutia. Takto nás to čaká v budúcnosti. Toto je ten plán. Chcem sa vám poďakovať a teraz prejdeme k bodu 9 nášho programu. To sú naliehavé a aktuálne otázky. Myslím si, že Fidži by sa chcelo vyjadriť. Fidži nie je súčasťou nášho výboru, ale Fidži by sa chcelo vyjadriť k svojej príprave na 23. zasadnutie COP to sa týka zmeny klímy. Takže poprosím zváženého predstaviteľa parlamentu Fidži. Ďakujem. Ja nie som členom tohto výboru. Chcem sa vám poďakovať za vašu trpezlivosť, pretože by som vás chcel informovať aj spolu predsedničku o pripravenosti Fidži na e, predsedníctvo Kopen. My sme mali ostrov rozvojová krajina, ktorá bude predsedať medzivládnym environmentálnym rokovaniam. Chceme, aby COP3 bol vizionársky COP a prispel ku globálnemu vývoju a viedol k plnej implementácii Parížského dohovoru. Chceme vyvolo, vybu, dosiahnuť dôveru a e, ukázať naše odhodlanie bojovať e, e proti zmenám klímy my. Chcel by som informovať o prioritách predsedníctva pre COP3. Kľúčové priority sú poprvé implementačné zásady Parížskej dohody tak, aby boli čo najvyváženejšie a aby sme na COP4 eh, dosiahli potom konečné znenie. Čiže tu by sme už chceli vypracovať takú kostru s čo najviac mesom, aby sme splnili lehoty finalizácie. Po druhé, spolu s marockým spolupredsedníctvom chceme vytvoriť napomáhaný dialog, aby sme zvýšili kolektívnu ambíciu Parížského dohovoru. Chceme vidieť matateľný pokrok v prispôsobovaní financií, tak aby tí najzraniteľnejší, ktorí už trpia klimatickými zmenami, mohli začať konať. Potom úloha oceánov v, pri zmierňovaní zmeny klímy. Tu chcem upozorniť na výzvu, konferencie o oceánoch z júna tohto roku v oceánoch, ktorým Fidži a Švédsko predsedali. Je tam tiež niekoľko odporúčaní dôležitých pre prácu COP a chceme vytvoriť veľkú koalíciu mnohých aktérov, aby sme dosiahli formulované ciele. Chceme zachovať všetku inkluzívnosť. Chceme, aby COP3 bol vizionárským kopom, v duchu Parížskej dohody s každým na palube. Je pre nás dôležité, aby všetky krajiny boli zapojené a spolupracovali. Myslíme si, že každá krajina má dobrý dôvod pokračovať v svojom úsilí. Naše prežitie totiž závisí od tohto spoločného úsilia a solidarity. Táto iniciatíva bude doplnená našou akciou na vysokej úrovni, kde sa bude hovoriť o zvýšenej odolnosti a aj zlepšenej pomoci Budeme mať prekop dialog na budúci týždeň 17. a 19. oktobra na Fidži s cieľom prekop je umožniť lídrom členských zúčastnených strán úprimne si vymeniť e, názory na to, čo môžu byť výstupy, praktické výstupy a nechceme riešiť technické de- detaily. Chcem sa vám poďakovať, pani predsednička, a chcem vám povedať, že sa tešíme na vašu účasť na našich akciách. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Fidži. Sme veľmi hrdí na to, keď vidíme, že e, Fidži bude v predsedníctve COP3. Želáme vám veľa úspechov a všetko najlepšie. Ďakujem. A teraz bod číslo 10, rôzne. Gambia. Gambia, chcete sa vyjadriť v rámci bodu rôzne? Musíte si zapnúť mikrofón. Ešte k deviatke. Hovorili sme o hodnotách zmene mentality. Zdá sa, že je to veľmi naliehavé. Kultúra je totiž nástrojom zmeny a chcem, na to zdvor- chcem to zdôrazniť. Je to dôležité, aktuálne aj do budúcnosti v rámci našeho EU AKT dialogu. Je tu mnoho zmien, totiž, ktoré musíme dosiahnuť v uvažovaní a hodnotách. Ďakujem, Gambi. Poznamenal si to sekretariat a určite to zohľadníme. Dobre. Takže teraz ešte k bodu rôzne. Nevidím nikoho, kto by sa chcel vyjadriť. Takže bod 11. Dátum a miesto budúceho rokovania a to bude Náš výbor pre sociálne veci a životné prostredie bude 16. decembra 2017 na Haiti. Chcem sa poďakovať každému za veľmi zaujímavé a e, vzácne príspevky. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť a chcem sa poďakovať sekretariatu, tlmočníkom a mojej spolupredsedničke. A teraz by som požiadala spolupredsedničku, aby vyhlásila dnešné zasadnutie za ukončené.